Hello, good uh, morning. Uh. Dobré ráno všetkým. Vítajte. Na našom predposlednom dni uh, stretnutí alebo tejto schôdze pred letnou prestávkou máme dnes plný pracovný program, takže navrhujem, aby sme začali okamžite. Takže najskôr tu máme schválenie programu ak nie sú pripomienky, nevidím žiadne, môžeme návrh programu schváliť. práve ma informovali, pán Konferaty mi povedal, že pán Konferaty, že ste naspäť eh, po operácii. Teším sa, že ste naspäť. Želám vám všetko dobré. Potom zvyčajné oznámenia a teda tá skutočnosť, že toto stretnutie je webstreamované. Vítam všetkých, ktorí nás sledujú cez internet. Je to elektronické stretnutie, takže všetky dokumenty sú e, online. A Máme tu IMCO newsletter, je to tiež online k dispozícii, ale aj v papierovej verzii. Ďalej máme schválenie zápisnice nášho posledného stretnutia 21. a 2. júna. A tieto považujeme za schválne v prípade, že nie sú námietky, nevidím žiadne, čiže ich schvalujeme. Môžeme potom prejsť na náš prvý bod programu a je to informovanie o trialógu k správe o zákonoch o ochrane spotrebiteľov. Naša kolegyňa Olga Sehnálová je spravodajkynia, takže Olga, ak nás chcete informovať o stave, súčasnom stave, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem hovoriť výnimočne po anglicky. Milí kolegovia, môj príspevok bude rozdelený na dve časti. Jedna sa týka obsahu a druhá je procedurálna. Pokiaľ ide o obsah, tak e, vás radosťou informujem, že máme dohodu, kde chceme dosiahnuť teda dohodu e, v prvom čítaní po treťom trialógu a poslednom technickom stretnutí pred tromi týždňami sa nám podarilo dosiahnuť politickú dohodu, takže sme finalizovali e, text kompromisu. 30. júna, posledný deň malského predsedníctva, Koreper schválil kvalifikovanou väčšinou členských krajín kompromisné znenie, ktoré náš výbor odhlasuje, teda bude o ňom hlasovať zajtra. Európsky parlament dosiahol v kontexte rokovaní eh, Niekedy to boli komplikované rokovania kvôli pevnej opozícii zo strany členskej, členských krajín pozitívnych výsledov vo všetkých politických prioritách eh, stanovených eh, našim rokovacím tímom. Jedna z oblastí, kde parlament bol veľmi náročný eh, eh, a obhajoval svoju pozíciu od začiatku, eh, bolo posilňovanie účasti organizáciou na ochranu spotrebiteľov a v podstate všetkých subjektov, ktoré majú legitímny záujem na ochrane spotrebiteľov a férovom jednotnom trhu vrátane združení obchodníkov v súčasnom mechanizme spolupráce. Podarilo sa nám obhájiť viacero ustanovení, ktoré umožňujú e, základ e, Ehm, teda e, obsah pôsobnosti kompetentných orgánov je tam niekoľko ďalších ustanovení, ktorý, ktoré zaručujú, že príslušné organizácie zastupujúce spotrebiteľov na národnej európskej úrovni budú v budúcnosti brané vážne. Ďalšie dôležité zlepšenie v kompromisnom znení oproti súčasnej situácie je strinka nástrojov pre kompetentné orgány všetkých členských krajín a budú o tom hlasovať ako e, nevinutný nástroj pre cezhraničnú spoluprácu, aby sa riešilo porušovanie pravidel online a offlineových prípadov. Kompetentné orgány budú mať solidnú základňu, aby vyšetrovali a presadzovali nápravu e, porušenia pravidiel a taktiež napravovali situáciu e, v prípade, že dôjde k porušeniu práv spotrebiteľov. Text tiež posilňuje cezhraničnú spoluprácu rieši e, porušenia pravidel na úrovni EÚ a posilňuje spoluprácu e, s komisiou v tejto oblasti. Po dohode e, po politickom a technickom znení tohto nariadenia, kde všetky inštitúcie už majú záverečné znenie, niektoré členské krajiny predložili možné prekážky v praktickej implementácii tohto nariadenia. Komisia po právnej analýze um, oslovila mňa a všetkých tieňových správodajcom, aby sme prišli s technickými uh, riešeniami, aby sme ich schválili, uh, kde sa počiarkujú uh, ciele, ktoré boli stanovené počas tretieho trialógu. Uh, keď sa uh, teda pozrieme na obsah, tak myslím si, že je veľmi nešťastné zo strany členských krajín žiadať zmeny súčasného znenia, ktorý parlament už považoval za schválenie, je vôbec priateľné dva dní pred hlasovaním Korepery požadovať od parlamentu, aby robil ďalšie zmeny v znení, aj keď tieto zmeny sú technického rázu bez akéhokoľvek dopadu na politickú dohodu E, preto som požiadala o výnimočné stretnutie tenových spravodajcov minulý týždeň v Štrásburgu, kde som chcela s politickými skupinami e, diskutovať o tom, či sa môžeme na týchto zmenách zhodnúť. Výsledok je to, že väčšina skupina je pripravená podporiť výsledok hlasovania v Koreperi e, vrátane mojej vlastnej skupiny SAD. Zároveň chcem počiarknúť, že z procedurálneho hľadiska takýto prístup zmien na poslednú chvíľu, hoci sme mali dostatok E, neformálnych stretnutí medzi zástupcami troch inštitúcií nie je priateľné, teda vôbec priateľné. E, naša do, e, náš súhlas by nemal byť precedensom pre budúce podobné situácie. Na záver a v takom pozitívnejšom duchu chcem úprimne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom Karlovu Skeriovi, Richard Sulikovi a ďalším za ich pomoc aj sekretariátu za spoluprácu, aby malské predsedníctvo a e, komisia, ktorý tiež, e, mali sme s nimi konštruktívny dialog a to napomohlo dohode. E, je to veľmi extenzívny a technický dokument a musíme brať do úvahy aj to, že podstatne zlepší mechanizmy presadzovania pravidel a nápravu Eh, situácie, ktoré škodia eh, spotrebiteľom, ako to napomôže aj eh, férovému prostrediu. Chceme posilniť kompromisný text na úrovni členských krajín. Ďakujem znovu všetkým za všetku vašu podporu, spoluprácu a v neposlednom rade ďakujem môjmu asistentovi Michalovi Vaňačkom za obrovské úsilie na tomto poli. Ďakujem pekne, Olga za všetku, všetko úsilie zo stranu parlamentu. Chápem to tak, že to nebolo jednoduché. Čiže hlasujeme zajtra e, o tomto dokumente. Ďakujem pekne. Ďalší bod e, z trialogu ide o geografický blocking. E, Andreas bude ako ďalší. Ďakujem pekne. Moja kolegyňa tu nie je, ale požiadala ma, aby som e, poskytol krátky prehľad, kde teda sa nachádzame v poslednom trialogu 27. júna. Už chcel e, zdôrazniť, že ako parlament sa nám podarilo priblížiť naše stanovisko s radou. E, Žiaľ, je tam niekoľko vecí. Tá najdôležitejšia sa týka obsahu digitálnych služieb, revíznej klauzuly a pasívneho predaja. Malské predsedníctvo e, malo veľmi slabý mandát, nebolo možné toto všetko ošetriť a e, s parlamentom, a, ale bola tu veľká e, pružnosť vo viacerých oblastiach. Keďže to bol posledný triál s malským predsedníctvom, Rúža a všetky tieňoví spravodajcovia, ktorým som poďakovať za ich prácu, sa dohodli, že s estonským predsedníctvom budú pokračovať na tejto práci, aby dosiahli hmatateľné výsledky pre e, občanov a sústredia sa na hľadanie riešenia v nasledujúcich oblastiach. Boj proti diskriminácii v digitálnych službách, napríklad e-books music, e, videoslužby, software a tak ďalej pravidlá, ktoré e, zakážu pasívny prejav a revízia nariadenia. V e, Rúže je jasné, že občania očakávajú, že e, Európa priniesie výsledky konkrétnym spôsobom, zabráni geografickému blokingu, musí to byť otvorený priestor pre podniky, ktoré e, musia mať konkurencieschopnejšie služby a tovary, ďalší trialóg. Budú mu prechádzať technické diskusie, ale to bude až po letnej prestávke, takže tu sa nachádzame. Ďakujem pekne. Ďakujem. Andreasovi za túto informáciu a môžeme prejsť na náš ďalší bod a to je jedna z vašich správ o, o, o pracovnej skupine o proporcionalite, o regulovaných profesí, čiže tu máme úvahy o, o návrhu správ. Je to súčasť e, balíku služieb Je tam 52 pozmeňujúcich návrhov, čiže Máte slovo, András, nech sa páči. Ähm, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poprvé poďakovať za vynikajúcu spoluprácu s tieňovými spolu e, spravodajcami, ale aj so sekretariátom. Naozaj to fungovalo vynikajúco. Mimoriadne ma teší, že kolega Koferáty je zase medzi nami, že je zdravý a že spoločne sa môžeme pozrieť na otázku, ako budeme postupovať, pokiaľ ide o test proporcionality, eh, pokiaľ ide o regulované povolania, keď chceme dosiahnuť harmonizáciu na európsko-vnútornom trhu, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby členské štáty našli svoje riešenia, pokiaľ ide o reguláciu povolaní na vnútornom trhu. A preto by som ponajprv poukázal na tento pracovný dokument, ktorý som predložil, kde som uh, predložil tie politické úvahy poprvé a myslím si, že najprv je dôležité, aby sme sa pozreli na tento balík, ktorý je iný ako tie predchádzajúce návrhy, čiže to nie je len deregulácia, to je len o tom, ako tá regulácia môže byť nastavená inteligentne, ako ju možno využívať správnym spôsobom a tiež pokiaľ ide o nemeckú diskusiu, musím povedať, že my sme povďační, že podľa tohto e, princípu subsidiarity máme profesné komory, ktoré môžu e, všeobecné otázky riešiť nie len pokiaľ ide o kvalitu a dohľad nad kvalitou tých, ktorí vykonávajú toto povolanie, ale aj pre iné prípady, ktoré sú relevantné pre vnútorný trh a týchto účastníkov by sme nemali nejako poškodiť. My by sme sa mali snažiť všade v Európe všade tieto profesné organizácie podnietiť k tomu, aby sa spravovali sami, aby to boli naozaj vecné rozhodnutia, aby sa zameriavali na tom, čo sa môže stať na vnútornom trhu, keď ide o rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú aj vnútorného trhu. No a potom jednotlivé body tej správy sú kolegom známe. Je tu len niekoľko podrobností, ktoré by som chcel na ktoré by som chcel poukázať. Myslím si, že pokiaľ ide o tú reguláciu povolaní, nemali by sme podľahnúť predstave, že všade na európskej, na európskej úrovni môžeme kontrolovať. To prakticky nie je možné. Musíme preukázať aj určitú dôveru, že aj vnútroštátne organizácie, že profesné organizácie si budú vykonávať svoje úlohy, svoje domáce úlohy a že ich budú robiť v súvislosti s vnútorným trhom, to je článok 6 odsek 1 a musí tu byť aj manevrovací priestor pre tieto profesné organizácie, samozrejme na vnútornom trhu. Je to potrebné dodržiavať, ale práve na mieste si to oni vyriešia, ako otázky vyriešiť bez diskriminácie, tak aby to zodpovedalo vnútornému trhu. Takže práve článok 6 je ten pravý, kde by sme sa tým mali zaoberať a nie článok 1. Nemusíme rozširovať alebo meniť rozsah pôsobnosti, ale toto je v súvislosti, teda ten rozsah pôsobnosti je jasný, ale obsah rozsahu pôsobnosti, keď zohľadníme princípy proporcionality v článku 6, tam je manevrovací priestor pre národné organizácie. A ďalej si myslím, že ak to preskúma komisia, tak na základe toho by sa mala táto komisia zamerať na tie zásadné záležitosti. Nie, aby tam zmenila nejaké bodky alebo čiarky, ale aj tu sa musíme zamerať na to, čo je podstatné a oddeliť to od nepodstatného, ale tiež to musí byť všetko nediskriminačné a v súlade s vnútorným trhom. Pán kolega Sulík, ktorý tu dnes nie je, predložil písomné pozmeňovacie návrhy, ale mali by sme sa zamerať na to, že ak nejaké neprimerané regulácie boli zavedené na vnútroštátnej úrovni, a toto je nápadné, či by tieto štáty nemali podliehať tomu postupu, ktorý pôvodne navrhovala komisia. Čiže toto už je taká dlhá, dlhodobá téma, toto presadzovanie, či toto by sme sa nemali na to zamerať. Teda len tam, kde je, je to naozaj problematické a nie ako keď kosíme trávu, že všetci padnú za obeď. Takže e, pokiaľ ide o preskúmanie kritérií, článok 6 odsek 4, e, tu by sme mali e, postupo- nemali postupovať kumulatívne, to slovo kumulatívne sme vypustili, ale aj dopady tohto článku 6.4 a jeho kritérií, nemali by sme to chápať ako negatívne kritéria, ale niektoré prvky tam uvedených kritérií, ak by sa tento systém správne uplatňoval, tak to má aj pozitívne dopady, napríklad dohľad na nad kvalitou, kontrola kvality, to nie sú negatívne kritéria ako také. Oni môžu byť podnetné pre hospodárskú súťaž, ale musia byť e, v súlade s e, vnútorným trhom a nediskriminačné. Tiež v tomto článku 6 odsek 4, tam v úvodnom ustanovení 20b je nová úprava a to by sme mali tiež prediskutovať, aké problémy máme na vnútornom trhu v oblasti služieb a ktoré sú najvypuklejšie. Samozrejme, keď je požiadavka na schválenie určitého povolania, to je veľmi komplikovaný postup a keď je tam zamietnutie, tak je to mimoriadne nepríjemné príjemné, ale vo väčšine služieb na vnútornom trhu sú aj iné ustanovenia, ktoré tiež musia byť proporcionálne, pretože samozrejme tieto profesné organizácie členských štátov sa musia podrobiť tejto skúške proporcionality, ale títo poskytovateľia služieb musia byť proporcionálni aj v rámci e, členského štátu a preto by som bol naozaj veľmi povďačný, keby sme tú myšlienku e, člen článku 6.4a opätovne prediskutovali a pozreli sa na to, aké ďalšie problémy máme s týmto deficitom presadzovania to je nie len predmetom tejto smernice, to je už dlhodobejší problém. No a potom ešte jedna vec, ktorá tiež určite vyvolá diskusie a to je otázka, e, ako pristupovať k medicínskym povolaniam. Medicínske povolania na európskej úrovni nie sú definované. Eh, pokiaľ ide o humánnu medicínu, by tieto povolania z tejto smernice mali byť vyňaté, ale tu sú aj určité rozhodnutia, ktoré sa týkajú humánnej medicíny ale tento, tá, tento princíp proporcionality už aj dnes tuto platí a potom samozrejme a, e, takéto rozhodnutie bude mať dopad, ale my sa z toho nevyvlečieme. Jediná výnimka, ktorá vyplýva pre medicínske povolania z tejto smernice, že mm, E, tieto medicínske povolenia nemusia pred tým pos, po, požiadať o povolenie komisiu, ale až ex post. Takže toto sú záležitosti, ktoré musíme e, prediskutovať. Ja dúfam, že som vám poskytol primeraný prehľad a veľmi sa teším na nasledujúcu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, Andreas, veľmi pekne ďakujem a teraz by som navrhla, aby sme prešli e, rovno na to, čo navrhli tieňoví spravodajcovia, takže pán Konferáty, nech sa páči, ako prvý máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať a to nie len formálne, Andreas, za vykonanú prácu, pretože toto je komplikovaná e, téma. A máme tu aj program komisie, ide tu o to, aby sme posunuli vpred harmonizáciu, ide o to, aby sme mali harmonizáciu a bez, a bez toho, aby sme obmedzili manevrovací priestor členských štátov. No a sú tu aj technické adaptácie, e, ktoré nám pomôžu priblížiť sa spoločným ustanoveniam, ale to, čo navrhuje komisia, sa týmto smerom neuberá, pretože ich návrh je príliš rigidný a niektoré záležitosti sú ako keby nanútené. Moja politická skupina zastáva názor, že tento text sa uberá nesprávnym smerom a my to musíme trošku skorigovať. Andreas tým už začal a my musíme v tomto pokračovať, aby sme naozaj dosiahli čo najvyššiu harmonizáciu bez toho, aby sme obmedzili manevrovací priestor členských štátov a neobmedzili ich rokovaciu schopnosť. No a tu bola uvedená jedna z otázok, ktorej sa chcem venovať aj ja úsilia. Ponajprv si myslím, že je nutné, aby sme ten text mali flexibilný, ale aj primeraný pokiaľ ide o výsledok, pretože v konečnom dôsledku ide o vyváženosť. Musíme mať proporcionalitu medzi cieľom a použitými nástrojmi, pretože inak príde k skresleniu a nedosiahneme ten cieľ, ktorý sme dosiahnuť chceli. Moja druhá pripomienka E, tiež, ako už povedal Andreas, my e, členským štátom musíme umožniť rôzne prístupy k regulácii jednotlivých povolaní, aj vstup a výstup. Tu musia byť síce rovnaké, ale tá cesta k dosiahnutiu cieľu môže byť e, rozdielna podľa jednotlivých členských štátov a preto musíme stanoviť jednoznačné kritéria a tu konkrétne hovorím o článku 6, ale tieto kritéria musia byť proporcionálnejšie a naformulované neutrálne, pretože v určitých e, cieľoch to vyzerá ako keby určité postupy by v členských štátoch mali byť e, menené teda e, môžu slúžiť svojmu účelu, ale musíme zachovať neutralitu, ktorá je určite rozhodujúca a preto hovorím o flexibilite, autonómii a o manevrovacom priestore pre členské štáty. A tiež dozor zo strany komisie nesmie byť príliš e, zasahujúci do činnosti členských štátov, do takých činností, kde e, je diskrečná právomoc jednotlivých členských štátov. Takže tuto máme rôzne prístupy, ktoré môžu byť napomocné pri dosahovaní cieľov. No a potom aj v rámci jednotlivých členských štátov to spúšťa určitú di- diskusiu. Je dôležité, aby sme si vypočuli zúčastnenie zúčastnené strany. To neznamená, že prevezmeme ich stanovisko, ale tá predbežná diskusia určite e, môže legislatívcom pomôcť stanoviť správne ustanovenia. Takže toto vždy slúži svojmu účelu, keď si vypočujeme tých, ktorých sa to týka. Určite to slúži svojmu účelu a tiež to napomôže zlepšeniu vzťahov, takže to platí pre všetky legislatívne návrhy, nielen pre tento. No a Andreas potom navrhuje jednu záležitosť, ktorá mňa až tak nepresvieča a to je text proporcionality pre ľudí, ktorí dochádzajú do práce cez hranice. Ale to to môže spôsobiť duplicitu s inými ustanoveniami. Takže preto si myslím, že by sme tento návrh nemali ďalej sledovať a mali by sme sa snažiť úľavu dosiahnuť inými spôsobmi. A tak by sme mali učiniť zadosť malému pohraničnému styku. No a potom tie výnimky, ktoré sa týkajú medicínskych povolaní. K dôvodom, ktoré um, uviedol Andreas, by som chcel pripojiť, že toto je veľmi senzitívna oblasť a je tu európske zásadné pravidlo, ale musíme mať aj manevrovací priestor pre členské štáty, ktorý by bol dostatočne veľký vzhľadom na doterajšie E, okolie. Čiže tuto sú aj požiadavky jednotlivých zväzov a asociácií, ktoré sa do toho zapojili. A keď sa pozrieme na tieto okolnosti, bolo by dobré, keby sme momentálne tieto medicínske povolania vynechali, pretože je na to objektívny dôvod. No a tiež budúci vývoj týchto povolaní je ešte pomerne nejasný, ale už teraz máme objektívny dôvod a na základe toho by sme vedeli aj prijatie tohto textu urýchliť a preto by sme nemali spochybňovať tieto medicínske povolania, ale ich potvoriť. Takže ďakujem veľmi pekne, Andreas. To potvrdzuje, že spolu s vami a s ostatnými tieňovými spravodajcami môžeme nájsť čo najlepšie e, riešenie, ktoré by bolo účinné a ktoré umožní čo najlepšiu konvergenciu v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pán Konferáty. E, e, Tieňový spravodajca je aj pán Sulík a on ma požiadal, aby som vám povedal pán Šváb, povedala pán Šváb, že on vám zašle svoje pripomienky rovno vám. A teraz za Alde Pán Silemovič. Eh, Ďakujem za slovo, pani predsednička. Úvodom sa chcem poďakovať pánovi Švábovi za eh, eh, návrh správy, ktorá ktorý predstavuje dobrý odrazový mostík pre ďalšiu proces. Ja by som chcel ešte raz pripomenúť prečo je nevyhnutné takáto regulácia. Máme, máme 5500 e, profesí, ktoré je regulovaných v EÚ. A treba povedať, e, že e, tá, tá, tá regulácia je veľmi rozmanitá, zásadne rozmanitá a to skutočne spôsobuje problémy vo fungovaní EÚ a má to aj negatívny dopad na tých samotných e, ľudí, ľudí, ktorí vykonávajú toto povolanie e, vynaložíte peniaze, čas, čas, snahu, roky, aby ste sa stali architektom alebo právnikom, tak e, snáď by ste mali mať možnosť vykonávať svoje povolanie aj niekde inde ako v rodnom meste. A práve tento návrh, s ktorým sa teraz zaoberáme, by to mal umožniť komisia vo svojom posúdení dopadov na poskytla veľa zaujímavých, ale aj smutných údajov udelovanie licencií a veľmi prísna regulácia e, je škodlivá pre mzdový vývoj. Niekoľko, zdôrazňujem, niekoľko povolení e, môžu síce zaznamenať zvýšenie miest, ale tá istá regulácia by zároveň e, obmedzila mobilitu týchto lodí. Sice dostanú trošku viac, ak ostanú doma, ale mobilita je oklieštená. Ďalší dopad regulovania, regulovania a licenc, licencovania je, e, je, e, je čosi veľmi e, škodlivé pre vývoj Mm, miery zamestnanosti. Predstavte si, že vyštudujete, máte nejaké povolanie a vlastne zistíte, že ste v zásade nezamestnateľní alebo máte problémy so, so zamestnaním sa z dôvodu takejto regulácie. A práve takýmto problémom sa chceme venovať a chceme ich riešiť v tomto, eh, v tomto návrhu. My nechceme regulovať povolania na úrovni EÚ, to povedali predrečníci, to aj ja hovorím. Skutočne nejde o pokus, a e, to, o to, aby sa nejako e, stanovoval e, miera ochrany a vôbec tým nepodporujeme protekcionizmus na národnej úrovni. Chceme skutočne venovať pozornosť tým veciam, o ktorých som hovoril. Ak dovolíte, teraz by som odprezentoval e, svoje názory na to, že sú vyňaté E, povolania v oblasti zdravotnej starostlivosti. E, tieto sú zahrnuté už v kvalifikačnej smernici. Existuje judikatúra e, Európskeho súdneho dvoru, ktorá sa vzťahuje práve na týchto pracovníkov v oblasti medicíny. Je jasné, že je potrebné zohľadniť špecifika povolaní v tejto oblasti a preto aj E, našimi pozmenujúcimi návrhmi sa snažíme e, toto ošetriť, ale nemali by sme ich vyňať z rozsahu pôsobnosti e, tohto celého návrhu. Domnievam sa, že, že je potrebné ich podchytiť. No a ja plne súhlasím so spravodajcom, aj s, s tým, čo povedal hľadom pozmenujúcich návrhov týkajúcich sa ďalších povolaní. A čo sa týka skutočne e, e, e zaoberať sa určitými marginálnymi, špecifickými eh, aspektami a venovať tomu príložnú eh, pozornosť asi je kontraproduktívne. No, eh, myslím si, že mali by sme pridať aj kritérium, ktoré sa týka subsidiarity a, a Komisia e, e, tiež predložila viacero návrhov. Je potrebné nájsť akúsi rovnováhu medzi tým, aby ten, proces, e, aby ten test proporcionality bol vykonávaný, aby bol dôkladný. Ale na druhej strane nesmie to znamenať prílišnú záťaž pre členské štáty. Ja samozrejme veľmi dobre chápem, že to testovanie, to posudzovanie môže byť veľmi, veľmi náročné a určite pri mnohých povolaniach e, nie, nie je vôbec na mieste, aby to bolo veľmi komplexné a mali by sme mať dva zoznamy, jeden zoznam s povinnými záležitostiami a druhý s nepovinnými. E, asi, asi netreba e, opakovať e, to, o čom hovorí pozmenujúci návrh 38. Ešte by som chcel e, e, poukázať na ex ante rozmer toho testu proporcionality. Členské štáty by mali vykonať takýto test predtým, než sa schvália akési úpravy alebo aktualizácie k tomuto návrhu. Takže toľko v tejto chvíli a ja teším sa ďalšiu spoluprácu s kolegami. Ďakujem pekne a teraz za GUE máme pána Maštalku, ale nie je tu nikto z GUE, ale dám slovo zástupkyni zelených, pani Reda. E, pre nás tento návrh predstavujú čosi veľmi zmysloplné. Myslíme si, že ten návrh z pera spravodajcu je dobrým začiatkom a je nesmierne dôležité a e, judikatúra to potvrdzuje že členské štáty musia mať kvalitu tejto regulácie v, roko, v rukách. Len preto, že niektorý členský štát má akési príšnejšie kritéria alebo vyšší stupeň reguláciu ako iný štát pri istom e, povolaní, e, nie je argumentom preto, aby vo všetkých členských štátoch sa to menili na, menilo na úroveň toho jedného. A myslím si, že toto, tento aspekt treba zachovať. A vypočuli sme si tie rôzne názory na vyňatie e, tých medicínskych povolaní a ak ekonomické kritériá majú e, vyšší, e, vyššiu, vyššiu prioritu ako všetko ostatné, tak potom tak musí, ten istý meter musíme použiť na všetky ostatné povolenia. E, teda či ide o verejné zdravie, či ide o životné prostredie, či ide o ochranu spotrebiteľa. Takže e, to by malo byť tiež prioritizované e, aj tieto aspekty, ako le, povedzme tie aspekty ekonomické. Nesmieme vlastne veci paušalizovať. A a rozhodne teda ekonomické kritériá nemôžu prevážiť všetky ostatné kritériá. E, členské štáty e, majú e, záujem o to zároveň povinnosť konať súlade s tým, aby chránili verejný záujem. Aké kritériá sú relevantné? Máme určité obavy z toho, že že členské štáty by mohli prísť o, o, o možnosti rozhodovať. Áno, síce sa, sa povie, že to je relevantné, tieto kritérie sú relevantné, ale kto o tom bude rozhodovať? No a e, zdá sa, zdá sa nám, že e, bolo by dobre potvrdiť a e, to, aby to bolo na v tej úrovni štátov. My by sme skôr navrhovali alebo opravím sa, nemožno e, e, e, každé jedno kritérium rovnakým spôsobom aplikovať na úplne všetky povolania. Takže túto skutočne sú určité špecifika. Dostávam sa opäť k tým zdravotníckým povolaniam, pretože tam je veľmi akceptovaný ten prvok verejného blá, verejného zdravia. No a, no a čo sa týka tej otázky tej, e, e, tej, e, toho procesu verejnej konzultácie. To je veľmi dôležitý proces. Nikto nemá úmysel, úmysel taký, že tí, ktorí sú práve, práve dotknutí možnou reguláciou vzhľadom na ich povolania, že by nemali možnosť sa vyjadriť, e, že ich hlas by nebol vypočutý. Takisto spotrebitelia, pacienti e, by, e, by mali mať možnosť sa vyjadriť mali by im, im poskytnutý priestor v rámci, toho, verej, v rámci tých verejných konzultácií v tom návrhu spravy nie som, nie som si istá, e, tým, do akej miery je sledovaný ten cieľ e, ex ante, ex ante testu. Ak ten test pro, e, po proporcionálny deň sa má vykonať, tak musí sa vykonať predtým, než budú zavedené nejaké zmeny v regulácii a niečo iné je ten ex ante test. V tom návrhu nie sú celkom zrejme, aké sú právne dôsledky, ak, ak členský štát dospeje k názoru, že plánovaná regulácia nie je proporcionálna, ne, ne, nesplňa ten, mm, tie zásady proporcionality. Čo sa týka článku 5, neviem, či je skutočne rozumné E, stále e, e, zväčšovať tie zoznamy. Myslím si, že, že máme veci, ktoré sú už pokryté legislatovou o ochrane spotrebiteľa. Ak, ak tá žiaduca kvalita alebo prvok toho povolania je podstatné kvôli, kvôli ochrane spotrebiteľa. Myslím si, že to už je podchytené v návrhu komisie. Teda namiesto toho, aby sme neustále e, rozširovali ten zoznam, tak mohli by sme nejakým spôsobom možno skôr rozšíriť alebo spresňovať úvodné ustanovenia. No, ak e, hovoríme o e, zásadných zmenách, tak myslím si, že tam sa natiská tá istá otázka ako pri tých relevantných kritériách, kto o tom rozhodne. Ak, ak členské štáty budú tí, ktorí budú rozhodovať, e, tak, e, tak myslím si, že e, treba to aj prezentovať. Myslím si, že je tam viacero inovatívnych nových návrhov, je tam aj e, možnosť aké, akého sú súdneho posúdenia. Teda e, poviem len toľko, že sme ochotní sa tým zaoberať, e, zamyslieť sa nad tým. Áno, sú, sú ľudia, ktorí vykonávajú, tak povediať, cezhranične svoje povolania. Určite sú takí, ale zároveň dodávam, že E, že nesmieme tým e, e, oklieštiť predpisy o ochrane zamestnanca. A teda hovorím, že sme ochotní sa tým zaoberať, ale nie je jasné, na koho sa to vzťahuje, či na tých ľudí, ktorí sú, vykonávajú určité povolanie a chcú ho vykonávať takýmto spôsobom v väčšej miere cez račenie a tak ďalej. E, je tam veľa prvkov e, v tej správe, ktoré sa nám veľmi páčia. Potom sú miesta, kde sa domnievame, že ešte ich treba trošku doladiť. V zásade e, ide nám o tom, aby tie kritériá, ktoré sú ekonomického rázu, aby tým bola daná najvyššia priorita na úkor iných prvkov a, a to je aj pre všetkým tej oblasti zdravotnej starostlivosti veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nie je tu nikto z EFDD alebo ENF, preto navrhujem, aby sme dali slovo ďalším e, členom, ktorí by sa chceli e, vyjadriť. Thank you very much. Uh, first of all, uh, I have to say that... Uh... Pani Šaldomes, Myslím si, že e, je tu veľa dobrých prvkov. Je veľmi dôležité mať diskusiu o tom, či tam má byť alebo nemá byť zahrnutý e, sektor zdravotnej starostlivosti, aj keď ja som zastankyňa toho, aby bol vyňatý ten návrh komisie nie je až taký dobrý. Ja nespochybňujem e, potrebu testovania proporcionality, veď je to zakotvené v zmluve o fungovaní EÚ. E, ak teda e, e, členské štáty príjmajú nejaké zákony, ktoré majú aj kontext komunitárneho práva alebo dosah na tú komunitárnu úroveň, tak potom je test proporcionality nevyhnutný. Na druhej strane má to nejaký hočáčik, a čo, čo zabraní komisii alebo členským štátom povedať, že to nie je dosť Dobre. A e, ako, ako, e, do akej miery môže komisia sa vyjadriť smerom na členský štát, že kedy, ako povie komisia, že musíte mať inú legislatívu, musíte e, upraviť legislatívu. Takže je dôležité, aby bolo je veľmi dôležité, aby ste mali úplne mm, jednoznačnú legislatívu. E, tu v, parlamente urobíme maximum preto, aby sme zlepšili e, túto legislatívu v tom zmysle, aby bolo absolútne jasné členským štátom, čo musia urobiť a čo nemusia urobiť. Asi to znie dosť zrejme, členský štát, keď e, príjma nejakú legislatívu, tak by mal byť schopný odargumentovať, prečo to robí. A nerobí to pre nejaké administratívne zložky e, na úrovni EÚ, ale pre svojich občanov. Teda, myslím, že musíme byť e, jednoznačnejší, presnejší, pretože ak nebudeme, tak opäť skončí, skončíme s legislatívou, ktorá bude pretrasaná a nebude napomocná členské štáty. Teda musíme zvážiť, e, skutočne ešte to pripomínam, ktoré povolenia by mali byť vyňaté. Musíme mať takisto na zreteli, že vyhodnocujeme kvantitatívne aj kvalitatívne dáta. Čo to znamená? Musia členské štáty e, poskytnúť konkrétne dôkazy, viažúce sa na určitú legislatívu, či v tom zmysle, ako, aké bude mať dopady tá legislatíva, ako nie. A niekedy je to veľmi ťažké. Teda, aké dáta sú potrebné, aby sme si zdôvodnili, e, aby si členské štáty zdôvodnili smerom na komisiu, že tá legislatíva, ktorú príjmajú, dosť dobrá. Aké sú tie kvantitatívne, kvalitatívne dáta? Teda toto musíme upresniť. Takisto je dôležité postarať sa o to, že je dôležité teraz, možno 30 rokov, nebude to také ťažké. Jednoducho nedokážeme harmonizovať všetky povolania v EÚ a, a myslím si, že je úplne v poriadku žiadať, e, aby v poriadku, ak niektoré členské šiadajú, členské štáty žiadajú o možnosť licencovania určitých povolaní. Myslím si, že e, musíme e, byť úprimní a, a, a nezatvárať oči pred týmito skutočnosťami. Musíme mať pochopenie pre špecifika ešte raz to zosumarizujem. Je dôležité, aby sme mali proporcionálnu legislatívu a e, skutočne každý členský štát by mal byť schopný od, zdôvodniť, prečo e, schvaluje novú legislatívu. Ale e, ak teda tu niečo príjmame, tak má to byť jednoznačné. Veď členské štáty už nezvedia, že musia byť schopní zdôvodniť svoju legislatívu. Ďakujem. Ja. Ďakujem pekne. Anna Maria. Súhlasím s tým, že to musí byť jasnejšie a vítam a podporujem návrh komisie, pretože sa to musí vnímať v kontexte, kde musíme napredovať v dokončovaní jednotného trhu a celý sektor služieb je ten, kde sú problémy. Čiže pozriem sa na tento dobrý návrh o proporcionalite spolu s notifikáciou, s e-card, s celým balíkom služieb, e, ktorý musíme predložiť a zaistiť, aby bol e, pochopený tak, ako by mal byť. Realita je taká, že členské krajiny by mali prestať príjmať pravidlá, pretože tie sa týkajú regulovaných e, povolaní a musíme posúdiť dopad na jednotný trh. Bez toho, že by sa naplňali tie základné pravidlá, ako vy hovoríte, Kristel, Test proporcionality už existuje, už je to aj povinnosť pre členské krajiny, ale oni to nerobia naozaj tak, ako by mali. Naozaj sa domnievam, že toto je najlepší prístup. Môžeme sa pozrieť, ako postupovať. Súhlasím so Sergiom, by mali transparentné, prúžne. Hráči, jednotliví hráči by mali byť zaangažovaní, konzultovaní a musí to byť absolútne jasné, že nejde o harmonizáciu, Eh, regulovaných povolaní. Nede o regulované povolania. To je v národnej kompetencii, ako ostatní povedali, je veľmi dôležité, aby sme to jasne povedali vo verejnej diskusii. Ide o to, aby sme nediskriminovali. Ide o slobodu pohybu eh, pre jednotlivé povolania a nemôžeme pokračovať eh, s týmto tabu pre členské krajiny. Iba niektoré členské krajiny regulujú väčšinu, máme to 50 miliónov ľudí e, v EÚ, ktorí pracujú v regulovaných povolaniach. Myslím si, že parlament by mal, bať, mal by hovoriť jedným hlasom smerom členským krajinám. Nejde o hrozbu pre vašich architektov, vodičov taxíkov a tak ďalej. Ide o e, vytváranie nových pracovných príležitostí a profesí v Európe, lebo to je náš cieľ. A dúfam, že môžeme e, pracovať týmto smerom a veľmi by som bola za e, rozšírenie na ostatné sektory, pretože to nemá zmysel vylúčovať jeden sektor, kde je najväčší e, potenciál pre pracovné príležitosti v službách, v regulovaných povolaniach. Chcem dodať aj to, že minimálne v niektorých členských krajinách je to tam, kde sú zamestnané ženy nízkopríjmové, vysokokompetentné, s veľkými skúsenosti, oni nemajú možnosť založiť si spoločnosť v zdravotníctve, čo je rastúci sektor a v podstate ho vedú, e, dominuje mu viac dopyt ako ponuka. Čiže veľmi chcem podporiť e, tú líniu Andreasa, nechcem to opakovať a dúfam, že sa nám podarí rýchlo dosiahnuť dohodu aby mali e, členské krajiny e, aspoň taký všeobecný rovnaký prístup. Ďakujem pekne. Dieter, nech sa páči. Dita, ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasím s tým, čo povedali tieňoví spravodajci. Chápem, čo vysvetlila aj Anna Mária, pretože podľa mňa je to veľmi dôležitý nástroj a plne podporujem návrh, návrhy komisie zaistiť, aby to bola e, smernica o profesionálnej kvalifikácie a plne bola implementovaná. Vieme všetky, všetci, že sú tu obmedzenia, ktoré nie sú oprávnené, odôvodnené na jednotnom vnútornom trhu. E, sú z, dň, z času, kedy ešte e, jednotný trh neexistoval, sú tu obmedzenia, ktoré nie sú e, oprávnené a niektoré sú, ale e, nejde o to. Ide o to, aby sme vedeli e, e, zdôvodniť, kedy opravnené sú a kedy nie sú. A ako inak, ako keď ich otestujeme. Nejde ani o otázku úlohy členských krajín, či mm, teda takto posudzujeme výsledky. Nemali by sme sa skrývať za obmedzenia e, na trhu. Áno, bola som v kontakte s mnohými profesionálnymi skupinami. I to them, but really I don't believe that, uh... Takže ja si nemyslím, že by sme niektoré z týchto mali vylúčiť, niektoré z týchto profesí z návrhu vylúčiť. Ja určite, ale určite teda tie zdravotnícke povolenia. A tiež tá, to posolstvo smerované na týmto skupinám povolaním by malo byť úplne jasné a teda by to malo byť pre nich jasne stanovené. Ale ak je to otázka kvality, tak to je už niečo iné, pretože e, e, český profesionál je presne tak dobrý ako profesionál z akejkoľvek inej členskej krajiny, takže on alebo ona by mali mať možnosť e, súťažiť slobodne na jednotnom trhu. Takže celkovo e, je veľmi dôležité, aby sme rozsah mali široký, aby sme nevylúčovali e, zdravotnícky sektor z tohto návrhu. A mm, musíme si uvedomiť aj to, že už je to 10 rokov, odkedy smernica o profesionálnej kvalifikácii bola schválená a ešte stále to teda nemáme a dúfam, že teda toto nám pomôže dostať sa k cieľu. Ďakujem, Dita. A Luciander, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, a ďakujem pánovi Švábovi za vynikajúcu správu. Plne podporujem veľa oblastí, ktoré ste dodali e, v forme pozmenujúcich návrhov. Je dôležité, aby sme zvýšili jasnosť Eh, pokiaľ ide o kvalifikáciu a to Súhlasím aj s Kristel, že princíp je taktiež dôležitý. A chcem privítať pozmenujúci návrh 33 pretože jasne hovorí, že by tu nemala byť diskriminácia na základe národnosti alebo e, trvalého bydliska. Samozrejme, že to je tak či tak chránené zmluvami, ale tak či tak je dôležité, aby sme to výslovne povedali. Ja každopádne podporujem takéto body, ktoré sa týkajú pravde, eh, transparentnosti, dôležitosti transparentnosti. Aj ten článok 6 je úplne oprávnený. A ja by som vás chcela požiadať, či by ste vedeli viacej zohľadniť moje pripomienky podmienky v článku 7, pretože to je naozaj veľmi reštriktívne naformulované a naozaj to nebude nápomocné, keď to budeme okresávať a preto si myslím, že je dôležité, aby sme ľudí nielen informovali, že niekto, to by mal niekto re- relevantný, ktorý by bol konzultovaný a teda e, nemôžeme sa e, obracať na niekoho, kto pre týchto ľudí nie je, e, nie je relevantný. Čiže ten článok 7 je dôležitý že nejde len o zdravotníctvo, ide o to pozrieť sa podrobne na to, čo je vo verejnom záujme a čo nie berúc do úvahy to, že členské krajiny majú legitímnu úlohu v rozhodovaní, čo je v ich vlastnom verejnom záujme. Čiže musíme sa pozrieť veľmi pozorne na rozsah vylúčení a ako to napraviť v rámci nariadenia, ale teda ďakujem všetkým za diskusiu, je skutočne dôležitá smernica. Ďakujem pekne. A teraz za komisiu tu máme pána Martina Frolena, eh, vedúceho oddelenia, takže ak chcete, nech sa páči, môžete eh, sa vyjadriť. Áno, ďakujem, budem stručný, pani predsedníčka. Mm, a pojmem to tak ako pán Švábs, eh, tak viac principiálneho hľadiska. Je veľa vecí, s ktorými súhlasíme. Nie je to uh, o deregulovanie či regulované uh, profesie. Ide o pomoc členským krajinám s rozhodnutím, či chcú regulovať, čo chcú regulovať uh, aby to robili správnym spôsobom. Správny spôsob je tak, taký, ako to povedal Európsky súdny dvor, Eh, s existujúcou judikatúrou, eh, nechceme mať nejakú abstraktnú úroveň kvalifikácie. Princíp proporcionálnych eh, nariadenia je princíp vyprýtajúci zo zmluv, ošetrenie Európskym súdnym Európska komisia v mnohých prípadoch pomáha členským krajinám so vzájomným uznávaním. To, je, to pokrýva obdobie viac ako troch posledných rokov. A toto, táto pomoc členským krajín E, sa snaží usmerniť členské, členské krajiny tam, kde je to potrebné, aby e, existujúcu legislatívu rešpektovali a my sme to vysvetlili aj v našej dopadovej štúdii, e, e, niekedy sú problémy, ťažkosti, nedostatok vôle sa veľmi často vyskytuje. Chápeme, že je to ťažké pokryť existujúcu legislatívu, preto návrh pokrýva aj novú legislatívu, pretože my si myslíme a vieme, že v mnohých členských krajinách sú procesy, ktoré E, už fungujú v týmto smerom. Keď schváľujete novú legislatívu, musíte zaistiť, e, čo robíte a aké to má dôsledky, či sú to želané dôsledky a aké sú aj neželané. Čiže v tomto návrhu sme nevyslovili e, nejaký posudok, snažíme sa byť e, nápomocní a neutrálni, chceme zlepšiť e, tam, kde situácia nie je dostatočne jasná, dať usmernenie, ktoré pokladáme za e, nevyhnutné a zvážujeme relevantné kritériá. To znamená samozrejme, že sú niektoré pravidlá, ktoré treba rešpektovať. Ako som povedal, obsah e, sme ani tak veľmi nevymysleli, mi vyplýva priamo zo zmluv, prostredníctvom judikatúry Európskeho súdneho dvora. Ale o čo sa snažíme je to, aby členské krajiny uplatňovali E, túto judikatúru. A tu ide o správnu rovnováhu medzi pružnosťou a neotváraním dverí preto, aby členské krajiny, ktoré v minulosti už urobili, máme na to jasné dôkazy, aby povedali, že toto je nerelevantné, alebo toto nie je kľúčové. Čiže plne súhlasíme s flexibilitou, ale vyzývame vás, aby ste zvážili možnosti e, tejto pružnosti, ktorá niekedy nemusí byť nápomocná či užitočná, ale sa niekedy zneužíva. Videli sme to v minulosti a to je dôvod, prečo sme sa snažili byť čo najpresnejší e, v týchto hraniciach. E, rovnakým spôsobom je jasné, že členské krajiny majú e, určitú maržu, tak ako to povedal Ruský súdny dvor a je to veľmi dôležité E, e, mať e, na vedomí to, že toto je v rámci proporcionality, pretože to je právny koncept. Ak niečo niekde pro, nie je proporcionálne, tak to porušuje zmluvy. Je to takto jednoduché a nemyslím si, že členské krajiny E, požadovali, e, že by teda mali takúto maržu, aby porušovali zákony. Musíme teda zaistiť, aby to, čo navrhujeme, e, neskončilo ako bezzubý tiger, pretože proste to skončí tým, že členské krajiny budú tvrdiť, že toto nie je zásadné, toto je naša marža, v ktorej sa môžeme pohybovať, nie je to relevantné ako kritérium. Takže plne akceptujeme a vidíme potrebu pružnosti. Máme veľké výhrady proti otváraniu tých dverí príliš naširoko. A teda to povedal aj pán Šváb, nechceme schváliť ďalšiu legislatívu, ktorá e, nebude veci riešiť tak, ako si to želáme. Dovolte mi tiež veľmi jasne povedať e, niečo hľadom zdravotných e, povolaní. Nie je tu dôvod vylúčovať tieto profesie, pretože, ako povedal pán Šváb, ak vy všetci to viete, Mnohé z prípadov, súdnych prípadov, e, s ktorým sa stretávam aj ja, hovorí, že zdravotné profesie sú súčasťou smernice o kvalifikácii. Je tu analýza e, tejto proporcionality, čiže nič v tomto návrhu nie je zvlášť problematické pre zdravotnícke služby. Ak je niečo potrebné zaistiť, tak samozrejme budeme mať možnosť určiť úroveň ochrany, zvlášť v zdravotníctve. Členské krajiny samozrejme majú maržu, e, kde môžu v rámci limitu proporcionality konať, ale potrebujeme brať na zreteľ aj to, že keď e, sa zamyslíme a vy sa zamyslíte na koherentnosť, tak nie je tu žiadny dôvod, aby sme vylúčovali zdravotné profesie z tohto návrhu, ako aj žiadne iné profesie. A ešte jedna pripomienka. Zdravotné e, povolania sú najväčšia časť e, smernice o kvalifikácii. A keď sa pozriete na ne, tak vidíte mnohé e, články, ktoré v podstate regulujú zdravotníctvo v súvislosti s požiadavkami na kvalifikácie. Čiže nie je to tak, že, že zdravotnícke profesie nie sú regulované a to isté platí pre mnohé ďalšie. Takže to sa deje aj na európskej úrovni. A je to v prospech tejto profesie, pretože ak máte harmonizované pravidlá, tak potom je možná aj mobilita. Je to vzájme mobility. Čiže aby som to zhrnul, ceníme si mnohé z návrhov pána Švába, ceníme si aj obavy, ktoré máte eh, a celý tento eh, koncept, ale v našom záujme a vo vašom záujme je, aby členské krajiny mali akési vlastníctvo, aby mali jasné pravidlá, ktoré môžu uplatňovať a nechceme otvárať dvere e, pre tých, ktorí nechcú uplatňovať tieto pravidlá a v podstate vytvárať prázdne návrhy. Ak táto rovnováha bude dosiahnutá, myslím si, že to bude dôležitý krok vpred a pomôžeme budúcej legislatíve zlepšovať jednotný trh a nevytvárať zbytočné prekážky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ide o uplatňovanie všeobecného princípu európskeho práva. Andreas, ak sa teda chcete vyjadriť na záver, tak nech sa páči. Chcel by som to urobiť, ale neviem, koľko času máme. Áno, myslím si, že to bola veľmi konštruktívna výmena názorov a všetkým by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za všeobecné pripomienky. Ja by som začal tiež všeobecnou pripomienkou. Mali by sme sa pozrieť na vnútorný trh vo všeobecnosti a je tam veľmi veľa zmien, ktoré budú potrebné, e, kde máme dôkazy na to, že je to potrebné, kde vieme, že je to dôležité, ale že by sme sa tomu mali venovať, ale to je len veľmi malá časť problému ktorému by sme sa mali venovať. Pani Šandemoze, Kristel Šandemoze to povedala veľmi jasne. Ja som povedal, že proporcionalita je už zásadou, nikto to nespochybňuje, ale teraz sa tomu viac venujeme. A vyžaduje si to určité vyjasnenie. A to mám na mysli, áno, robíme to, sme pripravení, myslíme si, že to môže byť nápomocné ale tiež máme s tým určité obmedzenia vo všeobecnosti pretože v každej oblasti musíme vysvetľovať, čo, keď v každej oblasti budeme musieť vysvetľovať, čo predchádzajúca legislatíva znamenala, tak veci skomplikujeme. Takže pozrieme sa vo všeobecnosti na tento vnútorný trh a na tento e, návrh ako taký. Je to veľmi napomocný nástroj, mali by sme to podporovať, ale tiež je pravda, že sme sa venovali viacerým uh, prístupom. Viaceré prístupy máme, pokiaľ ide o regulované povolania, ale základným princípom je, a tak je to vnímané aj vo verejnosti, že máme veľmi veľa regulácie, ale v skutočnosti Inak niektoré krajiny nemajú veľa regulácie, niektoré majú príliš veľa regulácie. Teraz ja nechcem obviňovať e, konkrétne členské štáty, ale toto je problém celej e, diskusie, že nemáme tú odvahu, aby sme poukázali na konkrétne prípady. A teraz, e, keď sa pozriete na to, tak uvidíte, o čo mi ide. Tu nejde o tie krajiny, ktoré vy podozrievate, že tie majú najviac tých regulovaných povolaní, ale mm, Dita tu žiaľ nie je. Ja som chcel trošku odpovedať na to, čo povedala Dita, ale je zaujímavé, že niektorá krajina chce za uh, zavádzať 7 regulovaných povolaní v roku 2017. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé. Prečo to potrebujú? A aj keď e, všetci títo predstavitelia z tejto oblasti tuto hovoria o proporcionalite. Takže toto je naozaj veľmi špecifická diskusia, ktorej sa musíme venovať. A to nie len tu na politickej skupine, ale aj medzi členskými štátmi a musíme sa snažiť e, poukázať na tie problémy. A je trošku politovania hodné, že e, komisia z jasných dôvodov nemôže prispieť tým, čo by pomohlo nasmerovať to tým správnym smerom. A to, čo povedala Julia eh, Reda, Eh, potreba a relevantnosť. Tuto nie je o, to, aby sme, nie je o tom, aby sme z rozsahu pôsobnosti vylúčili primeranú legislatívu, ale my sa musíme pozrieť na tie dobré eh, návrhy. Ak máš nejaké lepšie návrhy, ako to navrhnúť, tak eh, v poriadku, ale všetko musí byť schválené najprv komisiou, ale my musíme zabezpečiť, ale aby členské štáty vedeli, že bez podpory tento vnútorný trh nikdy nebude fungovať a aj e, keď to nebude napomocná komisia, tak to fungovať nebude. A takže nemôžeme členské štáty takto vynechať, e, ponechať mimo. Tu ide o to, aby sme tuto zavádzali, toto medzinárodné právo, aby sme implementovali rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. A to, čo nám pomôže, že táto proporcionalita, keď bude v diskrecii alebo v diskrecii práv, právomoci určitých ľudí a, a, a mimo, mimo, mimo teda členských štátov. Čiže to nie je nič mimoriadné. Čiže mimori, medzinárodné právo to môže byť nápomocné, ale tiež to nesmieme príliš tomu pripisovať veľkú, príliš veľkú uh, príliš veľký význam. No a keď sa pozrieme na tie zdravotnícke e, povolania, toto je len to, že tie vnútroštátne národné zdravotné systémy, tam, kde sú tie medicínske povolania, humánne medicínske povolania, tak e, pre budúcnosť to nebude oprávnené, ale tie vnútroštátne systémy, či už je to NHS v Veľkej Británii, to sú všetko také e, komplikované veci, že nám to môže spôsobiť väčšie problémy, ak by sme to uplatňovali nechali. A keby sme ich nechali, e, vynech, vyňali, samozrejme, že budú pod tým zastrešením, ktorý sa týka pro, proporcionality. Ja len jedno chcem povedať, že ja som tu vôbec nezohľadnil hospodárske kritéria, len teda z hľadiska praktického tieto zdravotnícke povolania, tieto národné zdravotnícke systémy. A tiež e, kolega Sergio Conferati preukázal ochotu, aby sme diskutovali aj o novom článku, pretože práve táto proporcionalita by mala byť zásadou pre nás, pre všetky legislatívy a nie len pre legislatívu, ktorá sa týka týchto uh, regulovaných povolaní, ale tie vnútroštátne opatrenia tiež neoprávňujú neproporcionálne opatrenia. Takže ďakujem veľmi pekne a naozaj, keď budeme takýto konštruktívni, tak sa nám to podarí presadiť čo najrychlejšie. Ja som schopný e, to presadiť čo najrychlejšie. Nie je tam tak veľa všeobecných problémov, takže sa to podarí pomerne rýchlo. Áno, ďakujem, veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý veľmi dôležitý dokument a teraz to môžeme už prepojiť na e, ďalší E, súbor, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Ide o balík služieb, ide o notifikácie. A teraz by som rada udelila slovo spravodajcovi a spravodajca je pán e, Gutierrez Prieto. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň želám, e, pani predsednička. My sme predložili návrh správy a my sme to prediskutovali s viacerými dotknutými stranami. Tiež sme e, diskutovali aj e, s radou, ktorá nám tiež už predložila svoje e, pomerne zosúladené stanovisko. Stretli sme sa aj s komisiou, s predstaviteľmi rôznych zväzov, podnikateľských zväzov a tiež e, predstaviteľmi rôznych záujmových skupín. Takže dúfam, že táto záležitosť nebude taká komplikovaná. Odhliadnúc od poslednej časti, pokiaľ ide o notifikáciu a o e, rozhodnutí v rámci členských štátov. Komisia chce zaviesť systém varovania pre určité postupy, ktoré sú proti eh, tomuto cieľu. Komisia by potom mala právo, ale aj povinnosť zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu, ale zároveň by mala aj právo a povinnosť zaviesť, respektíve pranierovať administratívne pravidlá, ktoré narušujú dobré fungovanie vnútorného trhu. A my si myslíme, že táto smernica zachádza priďaleko a preto sa musíme snažiť Ehm, zabezpečiť, eh, respektíve zabrániť konfliktu, a, mm, ktorý ešte v, tejto, v tomto návrhu je. My si myslíme, že pri tomto rozhodovacom procese bude zásadné, aby sme sa pokúsili zabezpečiť eh, manevrovací priestor národným parlamentom pri legislatíve, ale tak, ako je na koncipovaný ten návrh. Teraz je to tak, že keď komisia dostane určité hlásenie o nejakom akte administratívnom, ktorý by mal byť vplyvný, tak potom to spustí určitý alarm a Národný parlament tento administratívny akt nebude môcť schváliť. My sme diskutovali na rade s viacerými členskými štátmi a aj s viacerými vnútroštátnymi, nacionálnymi, politickými zoskupeniami. Diskutovali sme s výborom regionov a tuto je konflikt voči takejto demokratickej legitimácii. Takže mali by sme sa obrátiť na také pravidlá, ktoré nám umožnia vyvážený prístup a budú v súlade aj s národnými demokratickými systémami a v súlade s prístupom komisie. preto by sme navrhovali, že ak Európska komisia zastáva názor, že nejaký právny e, návrh je proti, porušuje túto smernicu, a, a e, členský štát na to poukáže, ale Národný parlament tento zákon schváli, tak komisia jednoducho môže podať podanie na Európsky súdny dvor a potom sa mm, predbežne pozastaví účinnosť tohto zákona. Mali by sme zabrániť tomu, aby napríklad komisia na zabráni hlasovanie plenárky vnútroštátneho eh, parlamentu že nebu- za to, že nebude dodržaná táto smernica. Takto by sme len nahrali eh, vietor do plachát euroskeptikom. Takže my si myslíme, eh, že by sme však mali zachovať aj cieľ komisie, že nejaký predpis alebo zákon nevstúpi do platnosti, ak komisia zastáva názor, že e, takýto zákon by narušoval fungovanie vnútorného trhu. Komisia však konštatovala, že len 1 e, nahlásených zákonov predstavuje nebezpečenstvo, že spôsobí značné obmedzenie fungovania vnútorného trhu. Takže naozaj by to už musela byť extrémna situácia. A preto Touto smernicou máme návrh, ktorý by sa týkal len 1% legislatívnych návrhov, takže tú otázku, ktorá je mimoriadne komplikovaná pre spravodajcu, by sme mali vynechať, ale ostatné otázky by sme mali zohľadniť a mali by sme zabrániť príliš veľké administratívnej záťaži pri tejto notifikácii, aby sme zabránili nejakej eh, prílišnej administratívnej záťaži aby e, členské štáty nepredkladali príliš veľa hlásení, takže ponajprv povieme, že e, tie predpisy alebo zákony sa nemusia nahlasovať, ktoré e, neznamenajú závažné porušenie fungovania vnútorného trhu a potom také pravidlá, ktoré môžu uplatňovať územné celky a potom sa môžeme pozrieť aj na oznamovaciu povinnosť, ktorú môžeme aj odstrániť, pretože podľa toho, ako je nakoncipovaná tá smernica teraz, tak by sa museli robiť hlásenia aj k pozmeňovacím návrhom v parlamente. Napríklad eh, v tom Makronovom zákone tam by sa e, nebolo potrebné nahlásiť len táto zmena zákona, ale aj tie tisícky pozmeňovacích návrhov a tie by musela komisia všetky skúmať, hoci ide v podstate len o žiadosti jednotlivých politických skupín, ktorí sledujú politické ciele takže my povieme len, e, zák- návrh zákona je potrebné nahlasovať a potom aj výsledok diskusie vo vnútroštátnom národnom parlamente. My zdieľame e, dobré zámery komisie, ktoré sleduje týmto návrhom a chceme sa venovať zmenám tam, kde je to problematické pretože viacerí zastávajú názor, že túto komisia prekračuje svoje právomoci a my si myslíme, že celkovo tento návrh legislatívny prináša so sebou zlepšenia oznamovacej povinnosti, ale je potrebné urobiť tu určité zmeny, aby sme zachovali demokratickú legitimáciu vnútroštátnych parlamentov. Ja by som sa chcel poďakovať rade predsedníctvu, tieňovým spravodajcom za to, že sa táto diskusia konala. Dúfam, že tá smernica bude čoskoro schválená. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz spravodajcovi e, spravodajcovia, pán Štefanec za EPP. Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem spravodajcovi za jeho správu, ďakujem za jeho príspevok k tejto dôležitej záležitosti. My naozaj vítame návrh komisie, pretože súčasne existujúca oznamovacia povinnosť k tejto smernici o službách nefunguje správnym spôsobom a tieto národné požiadavky, ktoré môžu spôsobiť zabránenie tomu, aby vnútorný trh fungoval, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, a preto si to vyžaduje určité mm, ďalšie postupy, čo, môžu, čo môže predstavovať značné prekážky. Súčasný postup nie je dostatočnou ochranou e, postupu v rámci tejto smernice a v rámci zmluv a my si myslíme, že takýto postup a takáto revidovaná smernica môže napomôcť lepšiemu uplatňovaniu smernice o službách. Tento návrh komisie, ktorý sa týka prísnejších postupov oznamovacej povinnosti vnímame veľmi pozitívne a tu sa stanovuje, že členské štáty vždy musia notifikovať nové požiadavky, ktoré sa týkajú poskytovateľov služieb ešte predtým, než táto legislatíva vstúpi do platnosti a preto toto musí byť transparentné a musí zabezpečiť, a, že aj tieto vnútroštátne požiadavky a opatrenia budú oprávnené a proporcionálne, ale zároveň sa musia dodržiavať aj princípy subsidiarity. Naozaj sa teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom, aby sme tento, mm, tento dokument dokončili, pretože je to veľmi dôležitý návrh legislatívy, ktorý môže prispieť k lepšiemu fungovaniu oznamovacej povinnosti a k lepšiemu fungovaniu smernici o službách. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Aj. Ja som ECR, tieňový spravodajca, vzhľadom na to, že Vicky Ford e, sa vrátila do Spojeného kráľovstva. E, skutočne táto téma veľmi e, E, je prepojená s tou správou o e, zmene e, tarifného systému. Musíme si uvedomiť, že nie je jasné, do akej miery sú opatrenia proporcionálne. Nie je možné to posúdiť, ak nie sú oznámené. Vieme, že Myslím si, že aj keď je snaha tieto veci nejako re- regulovať, a často e, vlastne e, nedosia- nedosiahne sa ním e, žiadaný cieľ. My vítame tento návrh a očakávame zvýšenie transparentnosti pre členské štáty a zainteresované strany. Tie budú potrebné prehlbiť dialog ohľadom možných dopadov. Po druhé, e, proporcionalita navrhovaných opatrení musí byť preverená predtým, ako sa bude niečo schvalovať. Po tretie, ak sú nejaké obavy alebo otázniky ohľadom tých e, opatrení, tak komisia má možnosť e, veci E, odložiť alebo predlžiť lehotu na posudzovanie. My skutočne vítame túto správu, ktorá ťaží zo silných stranoch návrhu komisie z praktického hľadiska, že, je, e, že e, nejaké drobné úpravy nežiada, nevyžadujú rigorózne dodržiavanie postupu oznamovania. Určite sú potrebné ex post vyhodnotenia dopadu dopady zmien. My vieme, že ehm, členské štáty a ich parlamenty majú na to dosť vyhranený názor a máme pre ňo pochopenie. My predložíme pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia s tým, že pokiaľ budú ehm, realizované nejaké zmeny, e, ktoré vzídu z rozhodovania národných parlamentov, tak budú musieť byť sprevádzané nejakým rozumným zdôvodnením. No a, za, e, a tie e, oznamovacie lehoty v prípade drobných úprav môžu e, byť dokonca odpustené alebo môžu byť upra, upravené, ale samozrejme musíme urobiť všetko preto, aby sa nezneužíval takáto možnosť ako určitá výhovorka, ako určitá diera v tej, v tej, v tej tejto legislatíve a e, bude sa využívať na ospravedlnenie toho, že nebude poskytnuté zôvodnenie. E, článok 7 odsek 1 chceme predložiť pozmeňujúci návrh. To je situácia, kedy komisia okamžite nerozbehne nejaké právne kroky. Uh, to si žiada aj bližšiu pozornosť. Celkovo vzaté e, súhlasíme so smerovaním tohto dokumentu e, spravodajcu. Tešíme sa na spoluprácu v ďalších mesiacoch a myslím si, že e, vo veľkej miere konsenzuálne, staviame konsenzuálne k tomuto dokumentu. Teraz Kalas za Alde a ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu na tejto správe. Žiaľ, Musím konštatovať, že máme určité problémy s niektorými časťami tej správy. Pokiaľ má eh, jednotný trh fungovať v oblasti služieb, tak musí mať dobrý a funkčný systém oznamovania s jasnými pravidlami hry. A takisto eh, musíme mať páky aj na presadzovanie eh, práva. Nesmie to zostať v polohe bezubého legislatívneho návrhu nemôžeme zároveň sa odvolávať na to, že veď napokon o tom rozhodnú súdy, pretože vieme, že súdy rozhodujú pomaly. Ak chceme e, zaviesť nový postup akési, akési, akéhosi naliehového riešenia, dobre v poriadku, ale musí byť jasne stanovené, za akých úplne mimoriadných okolností ho možno uplatniť. E, viete, a to platí pre všetky výnimky. O čo viac je výnimiek, o to o to viac je možností obchádzať eh, eh, zásady a, a ustanovania tejto legislatívy. Musíme veľmi úzko vymedziť možné výnimky, aby sme predišli tomu, že bude legislatíva úplne deravá. Ešte posledná poznámka. Eh, firemný sektor potrebuje mať istotu, pocit istoty aj pri cezhraničnom fungovaní. Preto je potrebná absolútna transparentnosť. Len ak budú splnené tie tie podmienky, o ktorých som práve hovorila, tak môžeme mať skutočne fungujúci trh so službami na našom jednotnom európskom trhu. Ďakujem. Za GUE tu nevidím nikoho. Za zelených pán Šoltes. Pani Šoltes, ďakujem pekne. Pán Šoltes <laughs> neprišiel, preto eh, ho zastupím ja hovorí pani Reda. Chcem sa poďakovať e, pánovi Gužerecovi Prietovi za vyhotovenie návrhu správy. Ako už bolo konštatované počas ostatného rokovania, zelení sú, sa stávajú dosť skeptickí k týmto zmenám, a to z týchto dôvodov. Síce súhlasíme s tým, že niekedy členské štáty príjmajú opatrenia, ktoré nie sú opodstatnené, dokonca sú diskriminačné, ale, pokiaľ, e, ale dopad takýchto opatrení na rast Európy je trošku, e, odhadovaný dopad je trošku prehnaný. A e, je tu snaha regulovať, niekedy až prílišne regulovať. Článok 7 hovorí o tom, že členské štáty majú upostiť od príjmania nejakého opatrenia. Toto dáva do rúk komisie neprimerané pravomoci. Ďalej je zvýšená miera e, e, miera dôkazného bremena. To je premesané na členské štáty. No a ten návrh zo strany komisie v článku 4 ohľadom oznamovania požiadavie, ktoré ovplyvňujú článok 16 smernice o službách, e, tam sa e, zdôrazňuje e, princíp pôvodu, ktorý bol vlastne predtým vyňatý z, zo smernice o službách ale návrh komisie neposkytuje dostatočný čas členským štátom, aby reagovali na e, výhrady, e, ktoré môže naformulovať komisia. Samozrejme, komisia má podporovať voľný pohyb, poskytovať služieb, ale to by nemalo okrešťovať právomoci členských štátov, napríklad v oblasti verejného záujmu. E, dôvera občanov EÚ v v občanov EÚ v, e, v snahy EÚ práve v tej oblasti verejného záujmu je čosi, o čo musíme dbať. Ďakujem a za EFDD. Máme Pán Zulo, chceme sa poďakovať spravodajcovi za e, vypracovanie tejto správy. E, ten proces oznam, oznamovania v prípade národných opatrení, ktoré majú dosah na smernicu o službách. Implementácia smernice o službách narazila na, e, na viaceré problémy a myslíme si, že pokiaľ e, by e, tento návrh bol schválený, tak tie naše problémy by sa ešte prehlbili. Podľa nášho názoru ten návrh teda nie je dobrý. Komisia, pokiaľ by mala byť nejako zaangažovaná v, v národnej, vnútroštátnej alebo dokonca regionálnej legislatíve, E, tak e, môže to byť problematické, pretože podľa tohto návrhu vyplýva, že nemôže byť schvalovaná e, národná alebo regionálna legislatíva skôr, ako to schváli komisia. To sa nám zdá byť až prílišný zásah do suverenity a myslíme si, že toto je trošku prehnané. Dokonca sa tu vnára ešte aj prvok e, Európskeho súdneho dvora. E, ak, ak to môže spôsobiť dokonca zmrazenie zákonodárneho procesu na národnej úrovni, tak to určite nie je akceptovateľné. Určite týmto spôsobom nepresvedčíme občanov, že Európa ponúka príležitosti na práve naopak. Tento návrh buď úplne e, odstraňuje možnosť toho, aby, aby občania konali, aby teda rozhodovali na tej miestnej úrovni. Ja apelujem na spravodajcu aj tieňových, ďalších tieňových spravodajcov, aby, aby venovali pozornosť e, tým e, bodom, ktorí dávajú väčšie pravomoci komisie a obmedzujú tým slobodu členských štátov vo veciach interných pre členské štáty. Takže členské štáty musia mať možnosť, e, ako si riadiť tú implementáciu e, smernice o službách. Ďalšia vec v tom návrhu, ktorá pre nás nie je akceptovateľná, je e, presun dôkazného bremena na opačnú stranu, než tu bolo doposiaľ. Toto akoby skutočne bola snaha odobrať e, členským štátom slobody, ktoré požívajú. Ďakujem pekne. Nikola Dante. Ďakujem. Ja budem veľmi stručný. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za ten návrh. Domnievam sa, že e, ten návrh komisie, pôvodný návrh, vyvolal veľa obav. Politicky by bolo veľkou chybou, e, pokiaľ by sme sa teraz pustili do nejakého zápasu s para, národnými parlamentami. A ten návrh komisie by bol veľmi by veľmi poškodil e, e, kreký vzťah medzi mm, e, národnými parlamentami a inštitúciami na úrovni EÚ. Musíme s oveľa väčšou mierou ctiť si suverenitu, privilegia, ktoré majú národné parlamenty a ale samozrejme komisia má svoje e, kompetencie v oblasti dohľadu, kontroly. Myslím si, že to, čo navrhuje spravodajca vo svojej správe, sa oberá správnym smerom. A trošku presmeroval po, e, ten pôvodný návrh komisie a čo je na ňom dôležité, je to, že e, nedúcha oheň do nejakého konfliktu medzi orgánmi na úrovni EÚ a tými na národnej úrovni. Určite je dôležité, aby tú najdôležitejšiu legislatívu monitorovala komisia a a e, je potrebné podrobovať určitej kontrole e, zachovanie proporcionality legislatívy. Ja si myslím, že určite sa nám podarí e, dopracovať sa k veľmi dobrému výsledku z tohto návrhu správy spravodajcu. Chce sa niekto ďalší vyjadriť? Teraz dám slovo komisii. Pán Hanning Ehrenstein za komisiu. Už? Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno, vážení kolegovia. Ďakujem, že mám príležitosť reagovať veľmi stručne na túto rozpravu. Skutočne v centre návrhu komisie je konzultácia o opatreniach, ktoré členské krajiny chcú e, prijať e, v oblastiach, ktoré pokrýva smernica o službách a hlavne zmeny spoločné skúsenosti a najlepšie postupy, ktoré si treba vymieňať medzi členskými e, krajinami. Ide o princíp lepšej regulácie. E, musíme mať lepšiu implementácie smernice o službách, niečo, čo táto inštitúcia, ale aj rada opakovane zdôrazňuje. Mali by sme zaistiť, aby tento základný princíp konzultácií o návrhu opatrení bol uplatnený či už ide o nové e, zákony alebo zmena existujúcich e, zákonov, ktoré zavádzajú obsažné alebo podstatné zmeny. Hovorili sme o administratívnej záťaži, o e, parlamentných výsadách a samozrejme komisia chápe obavy, ktoré boli vyjadrené je dôležité vyhnúť sa nejakým prázdnym miestam, kedy existuje nejaký návrh zákona, ktorý je odlišný od existujúceho schváleného zákona prijatého parlamentom. Chceme nájsť rovnováhu medzi týmito dvomi cieľmi a myslím si, že je to možné. Pokiaľ ide o vylúčenie implementačných eh, nariadení z povinnosti oznamovania, ako navrhuje spravodajca. Chápeme, že sa nechceme vyhnúť zbytočnému zaťažovaniu. Ak pôjdeme touto cestou, je dôležité zaistiť, aby sme hovorili o implementácii a aby sme nešli nad rámec nad právny rámec, ktorý bol už definovaný a oznámený alebo notifikovaný. Pokiaľ ide o, o klauzulu v naliehavých prípadoch, tak ako to navrhujú spravodajcovia, tak my chápeme dôvody, ale znova je tu rovnaké riziko, nejaké vákuum, tam, kde by mala e, platiť štandardný postup a dôvody, pre ktoré neplatí. Potom je tu e, e, judikatúrne precedenčné právo, e, keď sa rozhodujeme e, ísť touto cestou a e, využiť existujúce, existujúcu judikatúru, a, ktoré stanovujú podmienky použitia pre takéto zákony. Informácie, ktoré sa musia predložiť v rámci notifikačného postupu, tu je zásadné, aby členské krajiny vysvetlili pri notifikovaní týchto pravidel dôvody, prečo tieto opatrenia sú oprávnené a proporcionálne. Iba na takomto základe e, môže sa uskutočniť nejaká zmysluplná výmena názorov. Aj v rade je najkontroverznejšia téma v súvislosti s týmto návrhom e, rozhodovacia právomoc komisie. Spravodajca to tiež zdôraznil. E, je to taká najcitlivejšia časť tohto návrhu tu by som chcel pripomenúť, že podľa existujúcej smernice o službách komisia má takúto právomoc. Takže e, hovoríme o rozhodovacej právomoci, ktorá existuje už 10 rokov. Nie, snažíme sa ju zmeniť. Náš návrh s drobnými zmenami, nie obsažnými, je kópia existujúceho, existujúcej rozhodujúcej právomoci komisie v súvislosti s tohto smernicou. Podobná pravomoc existuje na strane komisie aj v iných oblastiach legislatívy. A ide o to, aby sme sa vyhli nekompatibilite existujúcej a novej legisla- teda národnej legislatívy a európskej legislatívy v súvislosti so smernicou o služieb. Ak teda e, parlament a rada výzvu, aby návrh komisie lepšie implementovať existujúcu smernicu, tak potom je ťažké E, urobiť to e, vymazaním existujúcej rozhodovacej právomoci komisie. To je súčasť e, návrhu. Možno si to bude vyžadovať aj ďalšie diskusie. Podľa nášho názoru nejde o obmedzenie demokratických práv parlamentu pri schvaľovaní opatrení, ktoré by chceli. Eh, chcel parlament pri, prijať, ale ide o súlad s existujúcimi povinnosťami a zákonmi. A v neposlednom rade chcem sa vrátiť k bodu, ktorý eh, spomenuli viacerí rečníci, že komisia eh, navrhuje zvrátenie dokazovacieho bremena. Toto tak nie je podľa existujúcej európskej legislatívy a zmluv členské krajiny, ktoré zavádzajú nové nariadenia, musia dokázať, ako toto nariadenia zdôvodňuje princíp proporcionality a povinnosti členských krajín e, ktoré už e, teda sú v súlade, ktoré členské krajiny plnia alebo splňajú. E, preto tu nejde o žiadne zvrátenie dokazovacieho bremena, Ehm, zo strany členských krajín. Samozrejme, komisia musí e, rozhodnúť e, e, a vtedy je prirodzené, že komisia musí toto vysvetliť. To je špecifická situácia a vtedy dôkaz musí byť predložený zo strany komisie, ale teda v tom prvom prípade sú tu, nariadenia, sú tu teda opatrenia, ktoré musia byť zdôvodnené a proporcionálne. Ďakujem pekne, pani predsednička, za príležitosť prehovoriť. Ďakujem. Neviem, či spravodajcovia eh, chcete sa vyjadriť. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za všetky vaše príspevky a komentáre k tejto mm, diskusii. Komisia má dobré úmysly, pokiaľ ide o túto správu. Nemyslím si, že niekto v IMKO výbore by si neželal, aby služby fungovali lepšie. Jediná otázka. sa týka toho, ako zorganizovať systém um, notifikácií. Viem, že toto bolo problém pre uh, ALDE. Teraz určite môžeme zlepšiť text komisie a pravodajcov, aby sme zaistili to, že tu nebude, nebudú nejaké, nejaký systém zadných dvierok, kedy členské krajiny si nebudú plniť svoje povinnosti, uh, svoje oznamovacie povinnosti. Takže my nechceme, aby tento systém notifikácií bol ohrozený e, nejakou národnou situáciou. Máme aj tu návrh legislatívy e, prezidenta Macrona a Národné zhromaždenie muselo eh, o, toto notifikovať 10 tisícom subjektov. Musíme teda na toto reagovať. Toto nie je praktický nástroj, eh, efektívny nástroj, čiže toto nie je nejaký systém zádnych dvierok, je to len teda praktický dopad Nechceme zaťažovať Európsku komisiu nejakou horou papiera. Majú len technických zamestnancov, majú tam um, um, zamestnancov verejnej služby. Takže myslím si, že toto musíme brať na zreteľ, ak hovoríme o národnej legislatíve, ktorá bola schválená, ktorá bola notifikovaná a má zelenú zo strany komisie ak, toto, mm, ak táto národná legislatíva potom neskôr e, sa transponuje e, do, na úroveň napríklad e, miestnych samozpráv, tak potom to nie je dôvod toto oznamovať. Ale ak, alebo ak nie sú žiadne obsažné alebo obsahové zmeny, tak taktiež. Pokiaľ ide o notifikačný systém, potrebujeme efektívny systém chceme zaistiť to, aby tieto dobré úmysly boli kompatibilné s pragmatickým prístupom a efektívnym eh, prístupom. Eh, Konsultačné obdobie, ako dlho by malo trvať, toto je také technickejšie, prúžnosť tohto systému, eh, časový rámec pre členské krajiny, pre komisiu, ktoré musia rešpektovať. Ale otázka medzi upozornením a rozhodnutím. My, my toto nechceme nejako oslabiť týmto smernicu oslúžila z roku 2006. Boli tu drobné zmeny, ale nechceme sa, vyhn- chceme sa vyhnúť nejakým konfliktom. Ak opatrenie členského e, štátu nemá žiadny e, dopad, potom Národný parlament môže o niečom hlasovať a komisia e, dospie k názoru, že toto porušuje smernicu, e, tak toto možno bude minimálne zo strany, teda na strane toho znenia alebo obsahu, ale e, maximálne alebo závažné z politického hľadiska. Čiže ak sa schváli zákon a potom im komisia tom, tomu členskému štátu povie, že to porušuje nejakým spôsobom e, pravidlá, to by bol problém. Či už ide o francúzske, španielské alebo nemecké parlamenty. Sú veľmi aktívne. Myslím si, že musíme sa vyjadriť veľmi jasne a tu už e, prichádzam k záveru. Potrebujeme dobrý notifikačný systém, zdôrazňujem to a, a akceptujem dobrú vôľu Európskej komisie, ale je tu politický aspekt, musíme sa snažiť o to, aby sa nehlasovalo o nejakej téme, ktorá bude veľmi problematická a toto nemôžeme dovoliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť kolegom, že termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 6. september. Takže teraz môžeme prejsť ďalej k ďalšiemu bodu a to je návrh pozmeňujúcich, teda uh, úvaha o pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu 2018 E, teda rozpočtovému postupu. Je to naše stanovisko a, náš správodajca je pán Dan Dalton. Ďakujem pekne, pokúsim sa byť stručný pretože nás tlačí čas. Chcem poďakovať e, kolegom za pozmeňujúce návrhy. Osobne e, som tam predložil 11, sústredujeme sa na politiku spotrebiteľov s jednotým trhom, ochrana spotrebiteľov a tiež implementáciu celného kódexu, kódexu. E, sústreďujeme sa aj v stanovisku na kľúčovú úlohu malých a stredných podnikov, ktoré sú e, producentami e, rastu, európske spoločnosti, ktoré podporujú našu konkurencieschopnosť a naše hospodárstvo. Dostali sme zo strany komisie minulý týždeň informácie. Chceme, aby to získalo podporu do, tieto výsledky sú dobré. Dva projekty parlamentu boli aspoň čiastočne schválené komisiu digitálne kompetencie pre startupy a kvalita produktov na jednotnom trhu. A chcem poďakovať Rozetun za jej navrhované zmeny a odporúčania komisie. Bolo tu pozitív algoritmus a a iniciatíva o, o prístupe na webové stránky a teda e, kritéria takéhoto prístupu. E, teda tu sú ďalšie projekty, ktoré sa prístavu, e, pripravujú. Toto všetko je veľmi pozitívne. E, s týmto rozpočtovým postupom musím povedať, že nemám rád postupy, pretože e, pretože sa každý sústredí na svoju oblasť a neposkytuje to príležitosť vyjadriť sa, kde my si myslíme, že by mali byť peniaze napríklad eh, skrátené, eh, napríklad polnohospodárstvo, ktoré, mm, kde by sa mali presunúť eh, do vnútorného trhu, čiže je tu veľa požiadaviek na rozpočet. My ako parlament my sme mali mať iný prístup budúcnosti, ale v tomto návrhu správy myslím si, že máme dobrú správu, a teším sa e, na komentáre kolegov a teším sa aj na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem pekne, Dan. Nevidím nikoho e, zo strany EPP, takže Maria Grapini, SAD, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať Danielovi za veľmi dobrú spoluprácu. Toto je prvá správa, ktorú sme vypracovali. Pilotné projekty by tam podľa mňa mali byť všetkých sedem, všetky podľa mňa boli dobré. Dúfam, že budeme o nich hlasovať v našom výboru, aby sa to dostalo do výboru pre rozpočet a myslím si, že všetky tieto projekty mm, boli dobre. Chcem poďakovať všetkým kolegom za teda tieto projekty, ktoré poskytujú podporu malým a stredným firmám a podporujú startupy taktiež. malé a stredné firmy v tretích krajinách a malé a stredné firmy vrátane jednotného, v rámci jednotného trhu. Myslím si, že je dôležité, aby sme ukončili systém elektronických cieľ, aby sme mali integrovaný uh, kódex alebo integrovaný systém. Bolo by uh, zlé, keby sme mm, to nedokončili. Hlavný cieľ je, aby sme dosiahli e, väčšie inovácie, e, posilnili cezhraničný obchod a návrh OGI, pokiaľ ide produkt, o produkty na jednotnom trhu, bol pozitívne hodnotený. Neviem, ako to prejde v príslušných výboroch Napísal som pánovi Murišanovi vo výbore pre rozpočet a vysvetlila som mu, prečo tých sedem projektov výboru IMCO by malo byť, malo dostať podporu. Pán Dalton hovoril, že e, výbor chce podporiť len dva. Nechápem, prečo. Neviem, aké sú za tým argumenty. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom za ich spoluprácu Mám obavy ohľadom riadku 020202. Ide o prístup na trh. Neviem, prečo je to tak. A dúfam, že ako kompenzáciu dostaneme podporu našich pilotných produkt, projektov na jednotnom trhu. Je dôležité, aby sme my ako výbor inko sa mohli vyjadriť k trhu. Máme veľa čo povedať ohľadom trhu, ohľadom občanov a sme dôležitým výborom, takže mali by, náš hlas by mal byť vypočutý. Ďakujem veľmi pekne a teraz za Alde. Dita, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja vítam toto stanovisko aj väčšinu z týchto 11 pozmeňujúcich návrhov, ale niektoré sú len opakovaní myšlienok, ktoré boli e, uvedené už inde, napríklad malé a stredné podniky. My nebudeme za to hlasovať, aby sme to neopakovali znovu a znovu. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú rozpočtového riadku, e, potom obnovenie pilotného projektu prístupnosti, automatickej prístupnosti, nie sme proti tomu, ale ešte stále to nie je doplnené. Ten prvý pilotný projektný program stále nie je ukončený. Ja som chcela využiť túto príležitosť, aby som sa obrátila na komisiu a aby ukončila tento pilotný projekt úspešným a včasným spôsobom a tiež automatická prístupnosť na webovské stránky na rok 2018 na základe výsledkov, takže toto budeme ďalej podporovať v rámci IMKO a rozpočtového výboru, pretože toto je veľmi dôležité tento projekt a budeme ho podporovať. Ďakujem veľmi pekne, Dita. Teraz za GUE nikoho nevidím, takže Julia Reda. Áno, ja nechcem skracovať eh, čas, ale pokiaľ ide o ten pilotný projekt na prototypné ceny, toto je projekt, ktorý sme sledovali, my sme vám to e, rozdali k tomu tieto informácie a dúfame, že toto bude týmto výborom podporené. Ďakujem veľmi pekne a teraz tu mám ešte troch rečníkov. Katrin Seiler, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jeden aspekt. Keď sa stále vraciame k týmto pilotným projektom, my ako výbor máme úžasné nápady a máme aj príležitosti uviezť veci do pohybu a bolo by lepšie, keby sme boli v budúcnosti viac koordinovaní, najmä pokiaľ ide o tieto pilotné projekty. A možno, že by to mohol byť v budúcnosti bod na našom programe, aby sme si vymenili skúsenosti a e, všetky tieto príležitosti, e, pokiaľ ide o tento rozpočtový riadok, to len, tu len čakáme. A mm, keď nebudeme lobovať z času na čas v tomto výbore pre rozpočet, tak zmeškáme príležitosti. No a keby sme to mali v budúcnosti aj na programe, tak by to bolo naozaj napomocné. Keby sme to mali včas, keby to bolo na čas, keby, pretože niekedy sú to podobné myšlienky, ale bolo by dobre, keby sme sa o tom porozprávali a potom je to škoda. Takže toto je vlastne taká pripomienka do budúcnosti. Ďakujem. Teraz Andrea Švábs. Takže, vážený, ja hovorím teraz za nášho tieňového spravodajcu, ktorý je v USA. Veľmi ma potešilo toto stanovisko pána Daltona. Sú tu niektoré zaujímavé záležitosti a on hovorí, že je dôležité, aby sme si pripomenuli, že spoločný trh je dôležitý pre e, všetkých prevádzkovateľov na tomto trhu a tento rozpočet môže prispieť k tomu, aby tento trh bol zjednodušený zjednotený a integrovaný a tiež chce zdôrazniť dôležitosť malých a stredných podnikov, čo je kľúčová záležitosť aj pre nás VPP e a preto by, myslím si, že aj pre ostatné skupiny a preto to vnímame veľmi pozitívne. Aj tie rozpočtové riadky na rok 2018 a teda Daniela budeme podporovať v tom, aby tlačil na to, aby nám rozpočtový výbor poskytol tieto peniaze na pilotné projekty. Mm, a teraz ešte Olga Selanová. Ďakujem veľmi pekne. Ja som len chcela pripomenúť k týmto pilotným projektom, pokiaľ ide o testovanie potravín. Ja ako spoluautorka tohto projektu mám výhrady k hodnoteniu komisie, ale komisia v podstate navrhla e, vypustiť senzorické testovanie, nevenovať sa marketingu a testovanie nepotravinových e, výrobkov odložiť do druhej fázy, ktorá nie je zadefinovaná. V druhu kompromisu som ochotná tieto zmeny akceptovať, tie, čo navrhla Roza, teda vypustiť marketing, ale myslím si, že práve tam by sme sa vedeli dozvedieť zaujímavé výsledky a prvej fáze sa venovať predovšetkým potravinám a až v druhej fáze nepotravinovým produktom ale zároveň trvám na zaradení senzorického testovania, tak ako sme sa na tom dohodli. A teraz už len zopakujem, že Európsky parlament po tomto cestovaní z roku 2013 a rezolúcii z roku 2013 len novinka. Včera ministerstvo poľnohospodárstva v Českej republike v piatich krajinách v strednej Európy urobilo testovanie a boli tam aj nepotravinárske produkty, ako napríklad prácie prášky, čiže aj tieto nepotravinárske produkty tam majú svoje miesto. Ale ako som povedala, kompromis je kompromis. Takže s tým súhlasím. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Takže keď máte nejaké záverečné pripomienky, áno, len stručne, pokiaľ ide o tie pilotné projekty, aby sme si to vyjasnili. Ja podporujem všetky pilotné projekty, nechceme podporovať niektorí viac a niektorí menej, ale musí to zhodnotiť komisia a my ich nehodnotíme, nepovieme, že tie sú pokryté niekde inde. Takže to, to hodnotí komisia a musí, my sa musíme obrátiť na komisia, ale všetky pilotné projekty sú vynikajúcim nápadom a my musíme len zabezpečiť, aby mohli pokračovať. Takže toto musíme povedať úplne jasne jasný a čo povedala Katrin, to je tiež jasné. My máme túto príležitosť na pilotné projekty každý rok a toto je naozaj otvorená hra tomto našom výbore, takže ja podporujem tak, ako to, e, to povedala, aby sme už na začiatku roku si povedali, aké pilotné projekty sa budú podporovať a musíme tu mať aj teda vylepšené znenie, pokiaľ ide, pokiaľ ide o tú dvojakú kvalitu, tomu sa tiež musíme venovať a keď na začiatku roka spustíme nejaký projekt, tak môžeme tento projekt podporiť a môže to byť veľmi silný pilotný projekt. Áno, ale vo všeobecnosti Myslím si, že máme naozaj zosúladené názory medzi nami. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte predtým, než privítame pani ministerky, ktoré sú tu za estonské predsedníctvo, chcela by som privítať pána Johna Fleka, ktorý je novým členom nášho výboru a je tu za EKR. Eh, e ďakujem veľmi pekne a naozaj ma veľmi teší, že tu som. Okay, so uh, we have uh, two uh, ministers. Takže máme medzi nami dve pani ministerky, ktoré sú predstaviteľkami estonskej vlády a oni nám predstavia priority súčasného predsedníctva, estonského predsedníctva, takže by som chcela srdečne privítať pani Kadri Simpson, ktorá je ministerkou hospodárskych záležitostí a ministerkou infraštruktúry a takisto aj pani Urve Pále, ktorá je ministerkou podnikania a informačných technológií. Teraz by som vám priamo odovzdala slovo pani Simpson, aby ste nám predstavili vaše predsedníctvo. Vážená pani predsednička, Mm, vážení členovia výboru IMKO, vážené dámy a páni, Dovolte mi veľmi pekne, aby som sa veľmi pekne poďakovala za túto príležitosť, aby som si mohla s vami vymeniť názory dnes. Myslím si, že toto je naozaj vynikajúca príležitosť, aby som vám odprezentovala a s vami prediskutovala naše priority na druhú polku tohto roka a predstavíme si aj spoločné priority Rady a parlamentu na nasledujúcich 6 mesiacov, ale aj na obdobie potom. Začala by som tým, že by som sa srdečne poďakovala malskému predsedníctvu, ako aj vám, vážení poslanci, a tiež by som chcela vyjadriť vďaku za vynikajúcu výmenu názorov, ktorú sme už mali s členmi tohto um, výboru tu v Bruseli, ako aj v Taline. No a teraz by som sa chcela vyjadriť k našim prioritám a cieľom v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Estonské predsedníctvo sa bude zameriavať práve na to, aby európske hospodárstvo ostalo otvorené, inovatívne a aby ostalo konkurencieschopné. schopné. Sme presvedčení, že hospodárstvo, či už je malé alebo veľké, môže byť úspešné len vtedy, keď ostane otvorené voči novým príležitostiam, zmenám obchodu a novým myšlienkam. Otvorená Európa znamená lepšie príležitosti pre jej občanov a firmy. A silný vnútorný trh je kľúčovým motorom hospodárskeho blahobytu. Avšak si myslím, že tento, toto dokončenie vnútorného trhu je mimoriadne dôležité a z toho dôvodu prehlbenie vnútorného trhu bude určite jednou z popredných priorít nášho predsedníctva, pretože Európa musí ostať ambiciozná, aby využila potenciál trhu na maximum. My zahájime naše, zahajujeme naše predsedníctvo v dobrej pozícii, pretože Malta nám pripravila veľmi dobré legislatívne návrhy, v ktorých my budeme pokračovať. A my naozaj sa budeme snažiť, aby sme dokončili vnútorný trh, túto stratégiu vnútorného trhu, ako aj stratégiu digitálneho jednotného trhu a budeme pokračovať e, v úspechoch malckého predsedníctva. Budeme pracovať aj na balíčku e, smerníc o službách, ako aj súladu. Práve tento balíček, ktorý sa týka služieb, sa zameriava na voľný pohyb služieb a to je základný princíp Európskej únie. Sme veľmi spokojní s tým, že bolo možné na Rade pre konkurencie schopnosť 29. mája dosiahnuť všeobecné smerovania práve v tomto dôležitom dokumente, ktorý sa týka balíčka o službách. A aj tento návrh, ktorý sa týka oznamovacích povinností a tieto tri dokumenty sú vysokou prioritou pre estonské predsedníctvo. My sme pripravení začať rokovania s Európskym parlamentom čo najrychlejšie a úprimne dúfame, že Európsky parlament zváži predsunutie týchto veľmi dôležitých legislatívnych návrhov, pokiaľ ide o nariadenie e-card a návrhy, e, ktoré sa týkajú smernice. Dúfame, že dosiahneme jednoduché a funkčné riešenie, ktoré nám umožní dosiahnuť ku koncu nášho predsedníctva všeobecné smerovanie. Pokiaľ ide o balíček compliance a pokiaľ ide o single digital gateway a tento návrh, dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť digitalizáciu verejných služieb a zabezpečiť cezhraničnú účinnosť týchto služieb. A tiež je dôležité, aby sme v rámci tohto návrhu Single Digital Gateway donie, e, dospeli k once only zásade, ktorý bol v tomto e, predložený. A tiež sa vynasnažíme, aby sme dosiahli širokého konsenzu a aby sme dosiahli v novembri na Rade pre konkurencieschopnosť všeobecné smerovanie pokiaľ ide o návrh SMEIT, tu je dôležité, aby sme dodržali ciele, ktoré nám zabezpečia lepšie fungovanie vnútorného trhu a my si želáme, aby sme postupovali ruka v ruke s členskými štátmi a aby sme pokročili aj v diskusii o tomto návrhu. E, pokiaľ ide o homologické schvalovanie a dozor eh, nad trhom, pokiaľ ide o automobily. Dúfam, že sa nám podarí zaviesť dobrý systém dohľadu na trhu a pokiaľ ide o ten naft, tzv. naftový škandál, tu ten Dieselgate škandál, tu sa dúfame, že zlepšíme situáciu a že dosiahneme európske riešenia, ktoré budú praktické a realizovateľné. Tiež účastníci tohto systému a dopad týchto zmien musí byť realizovateľný, pretože e, nakoniec by tieto náklady znášal spotrebiteľ. Takže dúfame, že táto správa bude pripravená už v apríli a dúfame, že na poslednej rade pre konkurencie schopnosť mají maji dosiahneme všeobecné smerovanie. Estonské predsedníctvo je presvedčené a odhodlané ďalej pokračovať v týchto rokovaniach, tak aby sme do konca svojho predsedníctva dosiahli dohody. Aj moja kolegyňa pani Urva Paolo bude zdôrazňovať dôležitosť e, z tejto stratégie pre digitálny jednotný trh, ktorá je pre nás dôležitá a dôležitá je aj pre mňa. Tento návrh, ktorý sa týka geoblockingu a ochrana spotrebiteľov, to sú pre, spojené nádoby a pokiaľ ide o ten druhý návrh, mm, malcké predsedníctvo dosiahli naozaj značného pokroku. Pokiaľ ide o ten návrh geoblockingu, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe trvalého pobytu alebo národnosti je pre nás vysokou prioritou a my budeme pokračovať v týchto rokovaniach s parlamentom a vynaložíme všetku snahu, aby sme v tomto dôležitom dokumente dosiahli značného pokroku. Takže aby som to ukončila, vážení poslanci, chcela by som zdôrazniť, že Európsky parlament je pre predsedníctvo v rade veľmi dôležitým partnerom a nebolo by možné dosiahnuť úspechov bez veľkej synergie a spolupráce s Európskym parlamentom a preto sa naozaj veľmi tešíme na našu úzku spoluprácu v nasledujúcich šiestich mesiacoch, aby sme dosiahli to, čo najlepších úspechov a dúfam, že to bude úspešná cesta. A teraz by som odovzdala slovo mojej kolegyne, pani Urbe Pálo, ktorá je ministerkou mm, podnikania informačných technológií, ktoré sa zameria na výzvy a možnosti v oblasti digitalizácie. Ďakujem. Thank you, uh, very much for this. Ďakujem za vaše vyjadrenie, tak ako ste naznačili. Bez otálania e, prejdeme rovno na pani ministerku Urve Palo, ktorá je ministerka zodpovedná za oblasti podnikania a IT. E, Veľacená predsednička a členovia e, parlamentného výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa E, vítam túto možnosť prezentovať vám priority estonského predsedníctva v Rade. E, Sice máme len prvé dva týždne za sebou a ale už teraz je zrejme, že sa stá, budeme stavať eh, ku našej úlohe veľmi zodpovedne a s veľkým odhodlaním. Chceme sa postaviť všetkým tým výzvam, pre ktorými Európa dnes stojí a určite chceme aj pracovať s príležitostiami, ktoré sa núkajú do budúcnosti. Ako ministerka zodpovedná za informačné technológie, výzvy a možnosti, pre ktorými stojíme v oblasti digitálnej E, v oblasti digitalizácie mi veľmi ležia na srdci a chcela by som sa venovať digitálnemu jednotnému trhu, pretože to je téma, ktorá je e, náležitá pre tento výbor. Jednou z hlavných priorít estonského predsedníctva je presadzovať digitálnu Európu. Spolu s našimi partnermi v rámci e, TRIA urobíme všetko preto, aby sme napomohli rade splniť, rade splniť E, termín e, uzavretia rokovaní ohľadom všetkých e, všetkých legislatívnych aktov týkajúce sa digitálnej Európy, teda DSM v roku 2018. Naše predsedníctvo sa chce napredovať v oblasti využívania digitálnych riešení a dát horizontálne, teda naprieč celým spektrom aktivít. Takisto potrebujeme vytvoriť predpoklady pre ďalší rozvoj cezhraničných digitálnych služieb a elektronického obchodu. V budúci týždeň ministri pre eh, hospodárskú súťaž a eh, pre eh, IT sa v Talene budú sa zúčastňovať na ministerskej konferencii. My si uvedomujeme, že určité obmedzenia e, týkajúce sa e, dátovej lokalizácii môžu byť veľkou prekážkou pri voľnom pohybe dát. Tešíme sa na návrh komisie na túto tému, ktorý je očakávaný na jeseň. Určite budeme mať aj politickú e, diskusiu na pôde rade dáta sú alfa a omegou pre prácu vo verejnom sektore. Pre, sektore preto chceme klásť väčší dôraz na e-government v celkovom kontexte legislatívneho balíka zameraný na digitálnu Európu. E, preto e, počas ministerskej konferencii e-government, ktorá sa bude kona, konať v oktobre, radi by sme schválili tzv. talinskú deklaráciu na v oblasti e-governmentu. Vítame správu parlamentu e, týkajúcu sa akčného plánu v oblasti e-governmentu a aj e, to, že vlastne e, plánujú zohľadniť tú deklaráciu, ktorú, ktorá sa má schváliť v Taline. Deklarácia by mala vytýčiť a, a, akýsi plán ďalších krokov v naplňaní ambícií v oblasti e-governmentu na národnej úrovni aj na úrovni EÚ. Je dôležité e, podporovať e, konektivitu, pretože tá je nevyhnutná. Chceme presadzovať princíp e, voľného pohybu dát a to určite napomôže podnikateľskému sektoru, aby jednak prinášali a aj využívali inovatívne nové služby a občania, aby E, profitovali z takejto digitalizácie. Kód elektronické, kódex elektronickej komunikácie je veľmi dôležitým krokom e, smerom k tzv. gigabitovej spoločnosti a je to jedným z hlavných priorít predsedníctva. Chceme dosiahnuť na úrovni rokovaní rady kompromis na túto tému už túto jeseň. Členské štáty sú odhodlané k rozvoju sieti 5G. Budúci týždeň v Taline budeme hovoriť o krokoch, ktoré možno v tomto snažení podniknúť už v súčasnej e, dobe. Na e, zasadnutí v Taline budúci týždeň budú ministri zodpovední za telekomunikácie. My sme takisto vtiahli do tohto procesu poslancov Európskeho parlamentu a veríme, že budeme mať veľmi jasnú pozíciu aby sme mohli e, začať bez otáľania s technickým nasadzovaním 5G siete aby e, v snahe podporovať elektronický obchod chceme, napa- na, chceme pokračovať v už započatej práci zameranej na cezhraničné doručovanie e, balíkov a aj v tejto oblasti chceme rozbehnúť e, rokovací proces s Európskym parlamentom. Veríme, že sa nám podarí uzrieť rokovanie do konca tohto roku. Digitálny jednotný trh musí slúžiť našim občanom a našim spotrebiteľom. A, takže musíme robiť všetko preto, aby sme od, odstránili geoblocking, aby sme sprístupnili digitálny obsah, aby sme zabezpečili ochranu dát. Teda, vzhľadom e, na e, kybernetické útoky, ktoré sa objavujú po celom svete. Nesmieme zanedbávať e, otázku počítačovej bezpečnosti a v tom širšom kontexte kybernetickej bezpečnosti digitálny jednotný trh musí byť chránený a to na európskej úrovni. So svojou novou stratégiou v oblasti eh, kyberbezpečnosti by eh, Európska únia mala eh, byť dostatočne dobre zabezpečená a malo by to byť výrazným prvkom v prospech napredovania európskeho priemyslu. Dôvera a spolupráca medzi členskými štátmi a medzi inštitúciami je kľúčovým prvkom Viem, že pre tento výbor je e, veľmi dôležitá implementácia smernice o bezpečnosti siete a informačných systémov a e, vlastne bola vytvorená aj na tento účel e, skupina pre spoluprácu a venuje tomu pozornosť a aj sieť CIRT. Digitálna Európa však nekončí len týmito e, prvkami, o ktorých som hovorila. Úlohou predsedníctva je nájsť e, určitú vyváženosť e, a sklbiť rozmanitosť názorov, tradícií a záujmov v Európe. A to na prospech všetkých občanov. Chceme predsa mať E- Európu, e, ktorá, e, a taký digitálny jednotný trh, ktorý, ktorému dôverujú občania, na ktorý sa môžu spolahnúť spotrebitelia a kde firmy chcú podnikať. Ďakujem za vašu pozornosť, som pripravená na vaše otázky. Ďakujem pekne obe pani ministerky. Takže rovno sa pustíme do prvého kola otázok. Začneme e, koordinátormi jednotlivých skupín za EPP. Je to pán Šváb. E, ďakujem pani predsednička, e, ďakujem pani ministerky, ďakujeme, že ste vyzdvihli úlohu Európskeho parlamentu a teším sa z toho, že tu máme dve ministerky z predsedajúceho štátu a sú to e, dve dámy. Mám dve e, otázky. Začnem e, pani Urve Palo hovorila o tom, že kybernetická bezpečnosť je kľúčom pre európske, pre estonské predsedníctvo, ak porovnáte náklady, ktoré e, vynakladá Amerika 19 e, miliard a e, Európa 600 miliónov, to je obrovský rozdiel. Myslíme si, že e- e- Estonsko je vynikajúcim príkladom toho, ako sa dá napredovať a skutočne členské štáty ostatné e, nemôžu túto vec podceňovať. Máme teda aj, aj, aj smernicu o dátovej bezpečnosti. Je už síce staršieho dáta, ale určite dá sa s nej vychádzať pre druhú ministerku, ktorú som si už vypočul včera, aj pre ňu mám e, otázku. Vyjadrila sa na Margo témy tej balíky o službách. Takže aké sú vaše ambície v tejto oblasti? Čo plánujete na úrovni rady a čo očakávate od nás? No a aký je názor na tú diskusiu ohľadom ohľadom e, dvojakého metra, ktorý sa uplatňuje pri e, potravinách. Teda majú rozli- odlišnú kvalitu podľa toho, v ktorom členskom štáte sa predávajú. E, pán Danty, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať obidvom ministerkám za to, že ku nám prišli, že, sa, že vystúpili. Je dôležité pre nás všetkých hovoriť o tých aktivitách, ktoré vyplánujete a ktoré sa vlastne týkajú aj našej práce. Chcem sa poďakovať ministerkám za ich slova bez pochyby e, v oblasti e, elektronického obchodu, digitalizácie, estonské predsedníctvo určité, určite veci posunie razantne dopredu, veď ste vzorom, Estonsko je vzorom pre e, nás všetkých, aj pre vrátanie inštitúcií. Rád by som Eh, poukázal eh, na niektoré aspekty, ktoré sa neobjavili vo vašich vystúpeniach. geografické označenia, kde je nie, eh, teda vyrobené v. O tom ste vôbec nehovorili a to je trošku konf- kontroverzná téma. Zdá sa, že nie sme schopní dosiahnuť akýsi väčšinový názor, ale určite je to e, veľmi komplexná, náročná e, e, téma, či vo veľkých alebo aj v menších členských štátoch, ale zasluhuje si našu pozornosť. Po druhé, ďalšia vec, ktorá sa mi zdá, že trošku chýbala vo vašich vystúpeniach, a to sú a ide o záležitosť, ktorá má priamy dopad na život občanov v členských štátoch. platformy eh, tzv. kolaboratívnej spolupráce. A to ide ruka v ruke s problematikou digitálnej infraštruktúry, digitálnej ekonomike. Teda ak eh, čo E, čo je úlohou týchto platformiem a akú zodpovednosť nesú. Verím, že počas vášho predsedníctva budete tomu venovať zvýšenú pozornosť. Hovorili ste aj vlastne o homologizácii a Uvítali by sme ambicioznejšie kroky v tejto oblasti, ale v každom prípade je dôležité, aby sa to nestratilo z hľadáčika. Ďakujem. Uh, Ďakujem. A teraz za ECR. Nech sa páči ďalší kolega. Ďakujem. Chcem vás privítať. Pán Dalton, uh, samozrejme, že toto predsedníctvo malo byť britské. A ako britský poslanec vám musím poďakovať za to, že ste nás zastúpili. Vieme, že urobíte výbornú prácu a som rád, že si, si mohol vypočuť oba vaše príspevky, špecifikne eh, k typovému schvalovaniu. Eh, toto je oblasť, ktorú pokrývam aj ja. Je veľmi dobré počúvať o vašom zaangažovaní eh, v tejto oblasti, dokonca vaša predsedníctva už dva roky. Tu máme návrh komisie a Európsky parlament je pripravený, rokov máme plán, máme tým, máme, mali sme ťažké rokovania medzi nami, ako povedal Nikola. Ale máme teda návrh, na ktorom sme sa všetci zhodli a veľmi sme chceli mať stretnutia, alebo aspoň úvodný trialog pred letnou prestávkou. Nebolo to možné počas malského predsedníctva ale veľmi nám záleží, aby sme začali čo najskôr, pretože si myslíme, že už e, nemáme prečo čakať. E, k špecifickým otázkam viem, že sú tu ťažkosti e, v rade, tak ako sú aj v parlamente, ale ako odzrkadlíte rozličné kapacity členských krajín v záverečnej dohode v tejto oblasti? A to bol jeden z dôvodov, prečo sme navrhli úlohu komisie pretože e, niektoré členské krajiny nemajú vôbec žiadne kapacity v tejto oblasti. Čiže chceli by sme vedieť, ako budete toto realizovať interne. A ja dúfam, že aj z našej strany my chceme rokovať, my sa chceme dohodnúť do konca roka, takže určite e, nebudú z našej strany nejaké prekažky, aby sme dosiahli dohodu s, a tiež e, k digitálnej agende viem, že je to vždy veľmi dôležitá priorita pre Estonsko mám trochu obavy. Ehm, máme tu dodatočný obsah a tu je problém, pretože nemáme jednotnú líniu. Jeden z dôvodov je ten, že tento návrh má dopad na ďalšie agendy. Čiže zo strany rady, ako budete sa snažiť udržať túto agendu, tak aby sa navzájom doplňala a nie naopak, pretože máme tu obrovský objem legislatívy, a možno, že budeme nakoniec príliš regulovať digitálne hospodárstvo a to by sme určite nechceli, mm, li by sme to ani my, ani vy. Čiže radi by sme počuli uh, uh, vaše ubezpečenie, teda, že v konečnom dôsledku uh, budú tieto návrhy nápomocné pre digitálny priemysel v Európe, ale aj globálne. Čiže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, ďakujem. A za ALDE tu máme Ditu Karnzovu. Ďakujem, pani predsednička. A ja chcem vás obe privítať e, v našom výbore. Chcem privítať estonské predsedníctvo. Ak je nejaká krajina, ktorá chápe hodnotu jednotného trhu i prínosy digitálneho hospodárstva, tak je to Estonsko, ale vaša krajina chápe tiež to, že musíme bojovať proti protekcionizmu e, zo strany Európy, ale aj globálne. Takže ja dúfam, že sa my môžeme počítať, že takáto bude filozofia vášho predsedníctva, že zatváranie dverí, že tam vládnymi zákazkami povedie len k ďalšiemu zatváraniu dverí. Mám dve otázky. Jedna sa týka elektronického komunikačného kódexu. Spomínali ste to ako jednu z priorít Myslím, že parlament už veľmi skoro bude pripravený rokovať e, v trialogu s radou, ale potrebujeme, aby rada bola pripravená. Dosiahnete mandát počas vášho predsedníctva a, e, a ešte dôležitejšie mandát, ktorý nevytvorí dodatočné premeno na niektoré spoločnosti v prospech niektorých Čiže dosiahnuť akúsi rovnováhu, potom lokalizácia dát, alebo dátová lokalizácia, tú eh, tu kampáň, ktorú organizujem spolu s kolegami. Chceme zaistiť, aby komisia prišla s návrhom tento rok a som rada, že eh, tu máme strednodobú revíziu, mali sme tu podporu malského predsedníctva, vieme, že už čoskoro v Talíne tiež eh, tu bude podpora pre túto tému. Chcela by som dnes počuť, aká je angažovanosť e, a politický kapitál, ktorý budete investovať a ak sa táto agenta neschváli počas vášho predsedníctva, že sa posunie ďalej. A moja posledná otázka, ktorú sa vždycky pýtam predsedníctva, ale možno, že to je posledný krát, e, e, neviem, či to, možno to budete schopní vyriešiť, je to E, smernica o transfere motorových vozidiel. Viackrát sme demonstrovali našu vôľu v tejto oblasti, ešte stále to na stole a my potrebujeme silné predsedníctvo, aby to ukončilo. E, toto je dôležité nariadenie, pretože rieši skutočné praktické problémy pre našich občanov. Takže chcela by som počuť z vašej strany, že prajete riešiť túto agendu e, ako jednu z vašich priorit. Ďakujem pekne. Nevidím nikoho ďalšieho, takže slovo dám Julie Reda za, Red, Rede za zelených. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem tiež privítať e, obe ministerky e, v tomto výbore. Myslím si, že nádeje v estonské predsedníctvo by nemohli byť už vyššie, pokiaľ ide o napredovanie jednotného digitálneho trhu. Pre tento výbor jednotný digitálny trh je kľúčový a v tomto čase pracujeme na legislatíve v tejto oblasti. Pre nás samozrejme je veľmi dôležité, aby tu sme tu mali e, perspektívu spotrebiteľa, zohľadnenú, ale aj to, že pokrok v niektorých oblastiach nesmie spôsobiť bariéry pre jednotný digitálny trh e, pre užívateľov internetu v iných oblastiach. Možno viete, že tento výbor má zdieľanú kompetenciu, pokiaľ ide o smernicu autorskej práva a riešenie e, smernice o elektronickom obchode a filtrovanie elektronických obsahov. A v tomto smere výbor spolu, našim spravodaj, spolu našou spravodajkyňou Katrin Stylers schválil veľmi silné stanovisko, že chceme e, chrániť základné práva užívateľov internetu a domnievame sa, že povinnosťou onlineových platformiem monitorovať e, všetko, čo robia užívateľia internetu, nie je v súlade s Chartou základných práv Európsky súdny dvor už e, v minulosti proti tomuto zasiahol a spoločnosti v Európe e, zrejme pre ne by bol najhorší možný výsledok, keby sme mali zákon, ktorý nastavuje nemožné povinnosti, e, ktoré sa potom zrušia o niekoľko rokov neskôr. Sú tu podobné obavy ohľadom kompatibility tohto návrhu s chartou základných práv aj na vašej strane, ale aj ohľadom integrity jednotného digitálneho trhu a, elektro- a smernici o elektronickom obchode. Či to odznelo e, v diskusiách e, v rade, chápem to tak, že sú tam rozličné e, postoje a ako estonské predsedníctvo chce prekonať tieto rozdiely a ukončiť veľmi ťažkú úlohu všeobecného princu- prístupu v agende o autorských právach. Je to veľmi dôležité v súvislosti s príšrutnou smernicou v elektronickom obchode a tiež je tu otázka o kybernetickej bezpečnosti. Veľmi e, súhlasím s tým, že je to dôležitá oblasť pre budúcnosť a chcela by som vedieť vaše stanovisko k otázke, či výrobcovia by mali mať pozitívne povinnosti, hlavne v internete veci, aby sa e, uzavreli tie prázdne miesta Eh, kde bezpečnosť sa nedodržiava. Eh, geografické blokovanie, Európsky parlament dospel ku kompromisu medzi rozličnými politickými skupinami zahrnúť eh, obs, tieto obsahy do návrhu o geografickom blokovaní. Audiovizuálny obsah sa teraz vynechá a budeme tu mať zahrnuté jedine vtedy, keď nebude problém s autorskými právami a keď bude e, predávajúci mať licenciu v, e, v hudobnom priemysle, zvlášť e, niektorí veľkí aktéry sa snažia lobovať proti tomuto návrhu, ale samozrejme z pohľadu spotrebiteľa, ak oblasti, kde geografický blocking je najvýraznejší, dokonca nie je zahrnutý v tomto návrhu, je veľmi ťažké pre nás toto prezentovať ako úspech spotrebiteľov a povedať, že toto je nariadenie proti geoblockingu, všetky oblasti, kde e, sú vlastne tieto veci vylúčené. Aj tu máme veľký odpor zo strany rady, hlavne pokiaľ ide o hudbu. Ako teda chcete prekonať e, tieto rozdiely e, v názoroch a priniesť e, výsledok, ktorý bude víťazstvom pre spotrebiteľov a teda vráti sa tak dôvera európskych spotrebiteľov v regulovanie oblasti, kde teda spotrebiteľa nie sú s reguláciou veľmi spokojní. Ďakujem pekne. Ďakujem. Toto bolo prvé kolo otázok, takže navrhujem obom ministerkám, aby odpovedali na, toto, na tieto prvé otázky. Nech sa páči. No. Je, sú to veľmi dôležité otázky a uh, už uh, teda na začiatku sa pokúsim odpovedať uh, najskôr um, kybernetická bezpečnosť. Vaša kolegyňa o tom hovorila. Povedala by som, že kybernetická bezpečnosť e, e, je určite e, základným kameňom digitálneho priemyslu. Keď tu nie je dôvera v to, že dáta sú bezpečné, že informácie sú bezpečné a že tento, táto onlineová oblasť je bezpečná, tak digitalizácia nemôže, byť, nemôže ďalej pokračovať. To je jedna z priorít nášho predsedníctva. Pokiaľ ide o európsku digitalizáciu a e, bezpečnostnú stratégiu, toto je téma, ktorú máme na stole. Táto stratégia e, sa týka veľmi premenlivej oblasti a je tu veľmi silná požiadavka o, na inovácie. Tiež podpora smernice MS. E, kde nestačí, aby len jedna krajina sa o to zasadzovala. Toto je téma, ktorá musí byť spoločná pre všetkých. Keď sa nedá zaručiť bezpečnosť v jednej krajine, tak potom to prináša neistotu v ostatných, e, taktiež e, aj na úrovni jednej spoločnosti. Cerské spoločnosti nie sú e, bezpečné a vedie to k ďalším problémom. Tiež by sme mali e, aktualizovať opatrenia ENISA a, a mm, dúfame, že získame podporu e, parlamentu. K ďalšiemu rozvoju digitálneho jednotného trhu je veľmi dôležité, aby tu bola vysoká dôvera e, v kybernetickú bezpečnosť. Musíme ísť smerom k zaručeniu tejto bezpečnosti a ja dúfam, že je to aj súčasťou tejto stratégie. Potom vzdielané hospodárstvo, k tomu odznela otázka. Táto otázka platformiem, aby sme toto je veľmi dôležité pre rast hospodárstva, pre inovácie, konkurencie, schopnosť v konkrétnej krajine a môže to byť veľmi stimulujúce. Musíme teda urobiť maximum eh, pre onlineové platformy, aby sme využili všetky e, možnosti. Pokiaľ ide o strednodobú perspektívu, chceme, aby tieto onlineové platformy sa vyvíjali a e, máme tu aj návrhy Európskej komisii. Keď dostaneme tieto návrhy, tak sa ich pokúsime e, spracovať čo najrýchlejšie. Pokiaľ ide o vzdelané hospodárstvo a platformy, chceli by sme to podporiť a veľmi by sme uvítali rýchly vývoj a moja kolegyňa zrejme k tomu bude chcieť dodať ďalšie informácie. Pokiaľ ide o ochranné opatrenia a protekcionizmus v Európe, tieto javy nie sú len v Európe, ale pozorujeme to aj v USA. Protekcionizmus e, podľa mňa, a myslím si, že podporíte môj názor, je záležitosť, e, ktorá e, nie je nikomu na prospech, keď niekto zavedie, zavedie tieto ochranné opatrenia, tak potom ich zavedú aj ostatných a je to naozaj situácia lus-lus tu nemôže nikto z tohto boja výjsť výťazne. A myslím si, že pre Európsku úniu je veľmi dôležité, aby sme sa tomu venovali. No a počas nášho predsedníctva sa budeme za to zasadzovať a budeme sa venovať aj tejto otázke protekcionizmu. Aj pokiaľ ide o ďalšie rokovania v rámci vonkajších obchodných vzťahov s ostatnými štátmi. Máme zmluvy, ktoré už sú dôkazom toho, že voľný obchod je tou správnou cestou. Jedna z najdôležitejších otázok, eh, ktorú ja budem naďalej forsírovať a ktoré, ktorú mám v mojej kompetencii, je mm, je snaha o dosiahnutie pokroku a 19. Mm, júna sa k tomu e, vyjadrí aj rada a budeme sa snažiť dosiahnuť všeobecné smerovanie, aby sme tieto rozhovory mm, zahájili e, v tomto ohľade aj s parlamentom. Naozaj by sme chceli postupovať veľmi rýchlo. Pokiaľ ide o otázku prílišnej regulácie, Jednou z priorít estonského predsedníctva je aj, aby sme vytvorili správne podmienky pre služby a aby sme pripravili aj mm, správne fungovanie IKT. My sa momentálne tomu venujeme z malckého predsedníctva, počas malckého predsedníctva sme dosiahli e, všeobecnú dohodu a ak bude o toto ďalší záujem, tak tieto služby budú naďalej považované za prioritu. Ja si myslím, že smernica o elektronickej komunikácia. Ďalšie legislatívne akty Európskej únie sú v súlade. E, pokiaľ ide o dokument o dátach, my očakávame e, návrhy na jeseň tohto roku a na decembrovej rade by sa to malo prerokúvať v rámci politickej debaty. Pokiaľ ide o voľný obeh údajov, to je veľmi dôležitá oblasť a je tiež prioritou estonského predsedníctva. Toto je prierezový charakter. Pokiaľ ide o autorské práva zastávame názor, že autorské práva musíme zosúľadiť s digitálnou dobou, to je tiež jedna z našich priorít. A tu sa nám podarilo už dosiahnuť určitých úspechov. Najkontroverznejšie sú tie návrhy, na ktorých ešte budeme musieť pracovať a chceme urobiť všetko, čo je v našich silách a nebudeme šetriť ani časom, ani námahou, aby sme sa dopracovali k riešeniu. Dnes však ešte nie je úplne jasné, či sa nám to podarí ešte počas estonského predsedníctva ten návrh a otázka pani Redy, pokiaľ ide o ďalšie návrhy, tu prebiehajú rokovania na technickej úrovni a je to návrh článku 11, ktorý je predložený. Tu môžeme zvážiť určité zmeny. No a pán Dalton, aby som zareagovala aj na vašu otázku, pokiaľ ide o digitalizáciu priemyslu. Uh, a potrebu nie prílišnej regulácie. Tu zastávame aj my váš názor a Estonsko ako predsednícka krajina sa tomu bude venovať a ja si myslím, že keď chceme niečo dobre dosiahnuť, nesmieme brániť pokroku, a práve digitalizácia je pre Európu veľmi dôležitá, aby sme ostali konkurencieschopní, aby sa naše podniky vyvíjali, ale zároveň však nesmieme byť brzdou prílišnou reguláciou. Čiže my chceme vidieť celkový obraz a počas nášho predsedníctva sa bude konať v Taline stretnutie 29. septembra a bude to digitálna konferencia, stretnutie hlav štátov a vlád a týmto témam sa budeme tiež venovať. Teraz má slovo pani Simpson. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja tiež veľmi stručné odpovede na otázky, ktoré sa týkali mojich právomocí. Pán Andreas Šváb, ja teraz začnem hovoriť estonsky, pretože toto je pre mňa vynikajúca príležitosť a teraz by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to stretnutie, ktoré sme včera mali. My už včera sme povedali, že Proporcionalita, test proporcionality a oznamovacia povinnosť to sú tie najdôležitejšie dokumenty, ktoré sú predložené, ale v rokovaniach budeme môcť pokračovať len tam, len vtedy, keď sa výbor na tom dohodne a ja dúfam, že vy na výbore nám v ústrety. Nás zaujímali aj lehoty, Takže ja dúfam, že do konca októbra táto otázka bude doriešená. Vy ste sa pýtali aj to, čo si myslíme o dvojakej kvalite potravín. Nuž toto je veľmi komplikovaná otázka. My sme ochotní e, o tomto s radou rokovať, na rade rokovať. No a potom ešte niekoľko myšlienok k tomu, čo povedala pani ministerka Urve Palo. Tu ide o tú platformu, o hospodárstvo. Toto je naozaj vynikajúci nový vývoj a je to vynikajúca možnosť pre malé a stredné podniky, ale pokiaľ ide o zdanenie, sú tu ešte určité problémy. Aj problémy existujú v oblasti ochrany spotrebiteľa. Tu nie je len o platformové hospodárstvo, ale my si myslíme, že aj tradičné hospodárstvo, ako aj e, platformové hospodárstvo musíme vnímať spoločne a musíme hľadať spoločné riešenia. My vieme, čo je v oznámení Európskej komisie a tieto otázky sa riešili už aj v roku 2016. Zaoberá sa tým aj expertná skupina na rade, ktorá vypracúva závery a my sa naozaj veľmi tešíme, že komisia aj v tejto oblasti chce hľadať riešenia. V oblasti turizmu a cestovného ruchu naozaj musíme využívať všetky možnosti, aby všetky podniky e, boli e, naďalej e, atraktívne. No a potom sa musíme pozrieť aj na eh, bezpečnosť eh, pri eh, produkcii. Tuto tiež budeme vynakladať značné snahy. Doteraz nemáme naplánované žiadne stretnutia, ale dúfame, že už na jeseň vyjde nové oznámenie a potom budeme na základe toho zvoláva, zvolávať tieto stretnutia. Pokiaľ ide o tie homologizačné povolenia. Dúfam, že aj tu sa dopracujeme k správnemu výsledku, aby sa tieto homologizačné schvalovania zjednodušili a aby sme sa venovali aj otázke dohľadu trhu, ktorý chceme zlepšiť. Na technickej úrovni sme už zaviedli opatrenia Dánsku nemáme automobilový priemysel a teda dúfam, že tu budeme fungovať v úlohe e, sprostredkovateľa. E, ďakujeme aj pani Dite Charancovej. My sme sa už stretli aj v Bruseli a hovorili sme o problematických otázkach. E, to ide predovšetkým o presun nákladných vozidiel v rámci Európskej únie, ale tu musíme zohľadniť aj rôzne možnosti zdaňovania, ako aj ostatné problémy. Vieme, že je veľmi komplikované v tejto oblasti sa dopracovať ku kompromisu a od roku 2014 už neprišlo k žiadnemu pohybu na rade, napriek tomu my sa nevzdávame. A potom geoblocking, to, čo navrhla pani Reda. Pokiaľ ide o geoblocking, 18. mája boli zahájené tieto rokovania. My rokujeme aj v tejto oblasti a tiež sa chceme čo najrychlejšie dopracovať k riešeniu. Takže toto by som nerada komentovala, pretože momentálne tieto rokovania ešte prebiehajú. Môžem však vás ubezpečiť, že toto je našou prioritou. Naďalej vás chcem uh, ubezpečiť, že sa pozrieme na všetky argumenty, tak zo strany rady ako aj parlamentu, aj pokiaľ ide o autorské práva, elektronické knihy, hudbu a budeme sa snažiť aj tu dosiahnuť príslušného riešenia. Ja by som snáď e, e, dodala niečo na Margo otázky pani Reda. Digitálny obsah Mm, a to e, a teda otázka, ako sa s tým zaoberá rada. V, v, v júni na zasadnutí ministrov spravodlivosti sme urobili prvý krok. Zasadil sa všeobecný rámec. Je dôležité e, pre všetky členské štáty, aby mali všeobecne platné pravidlá Budeme sa snažiť koncipovať také riešenia, ktoré sú v súlade s e, legislatívou ochrany spotrebiteľa platnou EÚ. Chceme e, v tom započat, tej započatej iniciatíve pokračovať. E, my vieme, že ministri spravodlivosti mali neformálne stretnutie E, ktoré, ako sme konštatovali, bolo veľmi úspešné a chceme e, ďalej pokračovať v spolupráci e, pri riešení tejto problematiky. A aj na pôde rady budeme sa snažiť čo najprobnejšie nájsť riešenie. Bolo vytvorené viacero pracovných skupín zameraných na túto tému. Ďakujeme pekne za vaše za vaše e, odpovede. Pani e, Koradza Bild, ja sa ospravedlňujem, že som prišla neskoro, hlasovala som v inom výbore, ale vypočula som si už niečo z vašej strany na e, výbore predsedov. A skutočne veľmi ma teší, že sa chcete zameriavať na voľný pohyb dát, digitálny jednotný trh. A teda ďalšie témy, ktoré sa bezprostredne aj týkajú oblasti záujmu našeho výboru IMCO. V prípade internetu by sme mali napomáhať e, väčšiemu presadzovaniu využívania internetu a nemali by sme e, klásť prekážky. Začala by som témou, ktoré síce nie je bezprostredne témou nášho výboru, ale leží na srdci na srdci všetkým firmám v EÚ. Ide o smernicu o, elektri- o zachovávaní súkromia v elektronickom svete. Máme e, nariadenie, ktoré toto upravuje, avšak určite nie je e, dosť e, dobre vyvážený. A táto legislatíva, ktorú máme, doposiaľ žiaľ skutočne nenapomáha rozširovaniu eh, eh, tej digitalizácie a elektronizácie. A to isté sa týka aj eh, smernice o, o ochrane súkromia hm, v elektronickom svete. My vieme, že už nariadenie o ochrane dát, aj keď má rôzne chyby, sa už zaoberá otázkou ochrany súkromia. Teda radi by sme vedeli, čo iné chce táto smernica pokryť, aký je váš názor. Určite za vášho vedenia budete dbať o to, aby členské štáty konečne začali konať, aby prestali len, eh, len eh, z diskusiami, aby skutočne sme v skutočnom živote zažili skutočný postup. Ak chceme a sme odhodlaní k harmonizácii, štandardizácii a k elektronizácii, pretože to je jediná cesta k, k tomu, aby sme boli konkurencie e, schopní, aby sme vytvárali pracovné miesta. Je dôležité, aby členské štáty boli odhodlané e, E, uplatňovať v praxi e, tú legislatívu, ktorú máme. Teda celý ten balík o službách, e, o tom sa už hovorilo to poludnia, to je, to je nástroj, ktorý má primeť členské štáty k tomu, aby urobili minimálny krok smerom k otvoreniu trhu. No a, a a chceme týmto spôsobom aj zabezpečiť e, zvýšenie počtu pracovných e, miest a toho sa napríklad aj dotýka tá legislatívna oprava ohľadom regulácie povolení. No a čo sa týka tej elektronickej karty, viem, že rada nemá nejaký všeobecný prístup. Ja, ako aj niektorí moji kolegovia z EPP, sú toho názoru, že rada má úplne minimalistický postoj a očakávania k tej e-karte a to rozhodne nie je uspokojivé. A e, musí sa s tým niečo robiť a chceme pomôcť voľnému pohybu, povolaní, profesii. E, mali sme celý rád rokovaní so zainteresovanými stranami a mnohí konštatovali, že to, čo navrhuje, e, to, čo sa teraz navrhuje, znamená len pridanie akéhosi ďalšieho systému, teda len sa na, len sa navýši e, e, počet formulárov, ktoré treba vyplniť v porovnaní s tým, čo už máme. No a vieme, že e, napríklad taký ten princíp proporcionality, princíp boja proti diskriminácii. A by som ešte chcela hovoriť o balíku, ktorý sa snaží dosiahnuť nejaké sklbenie existujúcej legislatívy E, nestačí samozrejme len preberať informácie z zainteresovaných strán, ale predovšetkým, predovšetkým je dôležité uplatnenie v živote, aby členské štáty uplatňovali e, princípy jednotného e, trhu rovnakým spôsobom a s odhodlaním. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. A potom ešte Katrin Štáler. Chceme sa poďakovať estonskému predsedníctvu za ich vyjadrenie. Ako už predrečníci konštantovali, e, vaša expertíza v, e, v oblasti digitalizácie trhu je e, pre nás veľkým príkladom. Hovorilo sa tu o, o autorských právach, copyrightov. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Aké máte úmysly počas vášho predsedníctva? je nový spravodajca zameraný na túto tému vo výbore pre právne záležitosti. Náš výbor sa tým e, e, zaoberal samozrejme tiež. Ak hovoríme o implementácii a uplatňovaní v praxi, GDPR e, by mal sa zasať presadzovať v reálnom živote už budúci rok Určite budete v tejto veci komunikovať s bulharským predsedníctvom. A potom aj to, o čom hovorila predrečníka, otázka ochrany e, súkromia. To leží občanom na srdci, takisto aj chcú mať e, jasno v tom, ako sa nakladá s ich dátami. Preto si myslím, že táto téma sa bude neustále vrácať a, mm, mm, na naše stoly, aby sme sa tým zaoberali. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Popoludní budeme hovoriť o požiarnej bezpečnosti, predovšetkým v pozrednej bezpečnosti e, v, v stavebnom sektore a, a myslím si, že to sú témy veľmi dôležité pre našich občanov, pre ich bezpečnosť. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť. Viem, že komisia e, e, bude našim diskusným partnerom dnes popoludní a 13. E, septembra takisto na našom programe Štrasburskej plenárky máme túto tému. Ešte raz ďakujeme pekne, že ste sa ku nám dostavili a verím, že to nie je posledný raz. Ďakujem pekne. A ďalším e, rečníkom e, s otázkou je pani Grapiny. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem hovoriť vo svojej materčine. Ďakujem pekne e, aj ministerkám. Je skutočne potešením sa s vami stretnúť. Bola som v Taline dvakrát v rámci výboru Inko a Tran, naozaj veľmi pekné mesto. Veci dokážete riešiť veľmi rýchlo, ale my máme iba 6 mesiacov v rámci tohto predsedníctva, to nie je veľa. Hovorili ste o rozličných témach, zrejme nevyriešime všetky, ale musíme si stanoviť priority. Dúfam, že v druhom kole otázok by ste mohli naznačiť tri či štyri takéto priority. I v prezentáciách ste spomenuli toľko vecí a je jasné, že nie všetky sa dajú vyriešiť. Predsedníctvo musí urobiť e, určité voľby, určité rozhodnutia. Špecifická otázka, čo si myslíte o protekcionalizme. Hovorili ste o verejnom obstarávaní a ja, mňa zaujímajú hlavne malé a stredné firmy. Rada by som, aby táto téma pokročila. PP a socialisti eh, Ehm, majú správu o verejnom starávaní v tretich krajinách v dohode s členskými krajinami je zakotvený aj e, spravodlivý prístup k verejnému obstarávaniu pre tretie krajiny, ale nie naopak. Takže ak rumúnska spoločnosť pôjde do Číny, a zúčastní sa verejnej e, súťaže, tak má obrovský objem problémov e, kvôli existujúcej legislatíve. Čiže nejde len o obmedzovanie slobody obchodovania. My si želáme stav, ktorý bude spravodlivý pre všetkých. Verejné obstarávanie je e, dôležité, čiže zaujímavá stanovisko rady počas vášho mandátu a aké sú vaše názory na túto oblasť? Dita spomenula niečo predtým a e, síce o tom, že Aldi je, Aldi je proti tejto správe, a síce, že toto obmedzí trh, vytvorí väčšie prekažky, ale ja to vím inak. Ak chceme mať spravodlivý prístup bez diskriminácie, bez obmedzení e, k verejnému, vo verejnom obstarávaní v rámci jednotného trhu, e, a chceme tiež, e, aby naše krajiny fungovali takto aj v tretích krajinách, musíme sa zamyslieť nad rozvojom jednotného trhu. Mm, nehovorili ste o návrhu pána e, Danteho, e, pokiaľ ide o označovanie a geografické označenie. O týchto veciach sme hovorili už dlho a jasne sme povedali, prečo potrebujeme takéto geografické označenie pre dodatočné produkty. Tiež ma zaujíma váš názor na internalizáciu malých a stredných firiem. Navrhli sme veľa vecí pre komisiu, o tom, ako mať oddelený rozpočet na podporu malých a stredných firiem, mali prístup napríklad k e, tretím trhom. Ako to ale zrealizovať, tento proces internalizácie? A ako zaistiť, aby tieto malé súkromné firmy e, zvládli e, takúto situáciu? Môžeme tu mať rozličné názory. Môže to byť vnímané ako určitý druh protekcionalizmu alebo ako férové podmienky na jednotnom trhu. Je tu množstvo produktov, ktoré sa dostáva na trh a vidíme v skutočnosti dumping. A to je problém pre dobré fungovanie jednotného trhu. Ako členka výboru IMCO a a osoba aktívna v tejto oblasti, si myslím, že obchodné dohody nemajú celkom jasné pravidlá, napríklad o cenách, o dumpingu, o falšovaní, ako tieto produkty stiahovať z trhu. E, nemáme tu poriadny elektronický systém pre našich spotrebiteľov. Všetko sa uh, Ehm, zdržiava. E, čiže toto sú e, priority. Jednotný trh nemôže kvôli tomu dobre fungovať. Nie len o budúcnosť, e, ale o budúcnosť Európskej únie. Ide o to, ako my chápeme protekcionizmus a ako chápeme obchod, ktorý má férové podmienky. Ďakujem pekne. Pán Jakonsari. Budem stručná, pani Jakonsári. Našťastie ste pri kormidle e, rady, blahoželám. Jedna z hlavných tém v Európskej únii je sociálny rozmer a všetko, čo súvisí s digitálnym hospodárstvom. Hovoríme o inkluzívnosti, ako každý bude e, zaangažovaný v digitálnej revolúcii. Čiže moja otázka na vás je, Estonsko, vy ste úspešní v digitalizačnej revolúcii, ste popredí. Máte nejaké predstavy, skúsenosti a ciele? Ako môžu byť ľudia zaangažovaní do procesu digitalizácie, pretože je um, to pre niektorých eh, možno odstrašujúce, že všetko bude digitalizované napríklad v nemocniciach a eh, niektorí ľudia nie sú na úrovni súčasného rozvoja. Čiže mohli by ste eh, nám navrhnúť alebo povedať, ako ľuďom pomôcť držať krok s digitalizáciou? Veľmi stručne vás poprosím, pretože oznelo už veľa otázok. Myslím si, že E, napríklad geografické blokovanie, prístupnosť e, je zvlášť zaujímavé e, nie len pre digitálny jednotný trh, ale aj pre európsky spotrebiteľov, aby tieto témy sa spojili. Bola som na rovnakej pracovnej návšteve a stretol som sa s jednou z, z, minis, z ministrov a musím povedať, že to bola moja prvá návšteva v Estonsku. Naozaj som bola úžasnutá zo všetkého, čo robíte v oblasti digitalizácie. Nemyslím si, že digitalizácia e, sa týka len prístupu, e, ide tiež o zjednodušovanie života pre občanov, veci, ktoré už e, máme napríklad v elektronickej správe, najlepšie postupy pre ďalšie členské krajiny. To môže byť veľmi užitočné a som si istá, že budeme schopní využiť tieto osvedčené postupy, aby sme napredovali v mnohých frontoch počas vášho predsedníctva. Mám len jednu otázku. Ide o, o jednu z tém, o ktorej budeme hovoriť dnes v tomto výbore. Ide o, letec, o vybavenie pre zaistenie leteckej bezpečnosti a kontrol. Ehm, bolo to v minulosti blokované, pretože to nemalo dobre prijatie v ráde zo strany českých krajín. Chápeme, že komisia začína rokovať bilaterálne s niektorými krajinami, kde sú parlamenty um, tomu naklonená, čiže e, chcela by som vedieť, ako vidíte možnosť napredovať v e, tejto oblasti. Ďakujem. Aitäh. Um... Ďakujem pekne. Teší ma. Keď počujem, že uh, premyšľate rovnako ako my, aj naše eh, aj medzi naše priority patrí ďalší rozvoj eh, jednotného trhu a v tomto ohľade eh, ďalšie efektívne rokovania o balíku služieb sú kľúčové. V rade máme už dobré návrhy a očakávame z našej strany, že parlament bude v tomto tiež aktívny. A pokiaľ ide o, o elektronické služby, my pracujeme na tom, aby e, toto malo e, bohatý obsah, a, ale vyžaduje si to veľa času, pokiaľ ide o návrhy. Na tom pracujeme samozrejme v rade ďalej. Chceli by sme aby sme sa mohli cieľovo zameriavať na túto prácu aj ďalej, aby sme spoločne dospeli k riešeniam. Pokiaľ ide o balíček e, súladu alebo compliance e, paket, e, toto je kľúčové pre naše predsedníctvo, ale musíme mať na zreteli, aj to, že tento balíček je v konečnom dôsledku, e, sa na ňom pracovala na konci malckého predsedníctva. My máme 6 mesiacov na to, aby sme napredovali a až do novembra by sme e, sa chceli tomu vedomať vzhľadom na krátkosť času, by sme chceli dosiahnuť spoločný prístup. Máme tu tiež otázku pokiaľ ide o bezpečnosť produktov, e, neviem, ako bude vyzerať stanovisko e, rády. Ešte sme sa tým nezaoberali. Máme tu návrhy komisie e, pod názvom Bezpečnosť produktov a je možné, že to budú rozličné stanoviska aj v rade. Chceli by sme, aby európske hospodárstvo profitovalo z týchto návrhov a tomuto chceme venovať našu pozornosť aj už v októbri by sme chceli zorganizovať e, konferenciu o obstarávaní, kde by sme mohli zhromaždiť všetkých aktérov. Pokiaľ ide o otázku leteckej bezpečnosti, otázka Anne Elaine, chcem povedať, že našou veľkou nádejou v Európskej komisii e, je ďalší pozitívny postup a spolupráca v tejto oblasti, ktorú, ako dúfame, bude úspešná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aj z mojej strany e, bezpečnosť v oblasti e, internetu táto prvá otázka je dôležitá, aby, je dôležité, aby na digitálnom vnútornom trhu vládla dôvera. Pre radu je kľúčové, aby ochrana dát e, bola na najvyššej možnej úrovni e, zaručená. V rade ešte stále rokujeme a preto Žiaľ, dnes eh, nie som v pozícii, aby som vám poskytla nejaké obsah, obsah, obsahové informácie, ale môžem vás ubezpečiť, že táto otázka eh, bezpečnosti v oblasti internetu a ochrany dát, nariadenie ochrany dát e, má dôležité miesto v rade. Ďalej sa o nej rokujem. E, autorské práva a akási cestovná mapa, je to veľmi dôležitá téma. Na nej pracujeme veľmi intenzívne a máme e, veľké ambície, musíme však zostať realistami. Je tu ešte veľa práce a preto si vôbec nie sme istí, či e, sme schopní dosiahnuť v tomto konkrétny výsledok. Veľmi radi by sme e, na tom ale intenzívne pracovali. Snažíme sa dosiahnuť a pripraviť kompromis. Aj tu máme rozličné pracovné skupiny. A mm, ak to bude možné, tak e, predložíme aj prvý kompromis. Ochrana dát, A otázka, či jednotlivé subjekty tieto dáta či sú vlastníkmi týchto dát. Ide o neoficiálne stretnutie, ktoré chceme zorganizovať a radi by sme prediskutovali otázku, či chceme zaviesť hospodárstvo založené na takejto platforme. Ministri eh, mali už prvé pracovné dokumenty, ktoré mm, majú k dispozícii a v týchto dokumentoch eh, sa hovorí o eh, tomto spracovávaní dát. Keď tu budeme mať toto nariadenie o ochrane dát, o subjektoch a objektoch, ktoré budú mať svoje práva, k tejto téme sa potom vrátime aj na politickej rovine. K protekcionizmu. Pani Krapini povedala, že protekcionizmus sa stále viac rozširuje. No a ja súhlasím s tým, že sa tým musíme touto témou zaoberať. Žiaľ, štáty, ktoré vydávajú tieto opatrenia protekcionistické, sú štátmi GU. A správa komisie o súkromných opatrenia v rámci investícií hovorí, že e, prístup na trhy a otváranie nových trhov sú tými najdôležitejšími opatreniami. A my sme naozaj ochotní urobiť všetko preto, aby e, európske podniky mali prístup na všetky trhy vo svete a preto sme e, odhodlaní v tejto oblasti s parlamentom spolupracovať. My budeme viesť tieto rokovania a preto bude potrebné prepracovať aj európsku obchodnú stratégiu. Pani Jakonsári, vy ste položili otázku, ktorá sa týkala digitálnej spoločnosti a digitálnej revolúcii. Ehm, moja odpoveď je, že nemáme iný, inú možnosť. Pokiaľ ide o digitálnu revolúciu, tá je neudržateľná nedá sa, niet cesty späť. A preto musíme naozaj vložiť všetko do toho, aby digitálny svet bol bezpečný a to musíme spolupracovať so všetkými. Nikoho nesmieme zanechať v závese, musíme tento digitálny rozvoj pripraviť. Mládež Mládež má už cestu jasnú. Pre nich e, je táto príprava e, už v škole. E, pre moje deti je to jednoduché. Ale aj moji rodičia sa museli mnohému novému naučiť a štát na to musí poskytnúť príležitosti. Táto rekvalifikácia musí byť poskytnutá aj starším ľuďom, No a potom musíme myslieť aj na digitálne siete. Všetci rodinní príslušníci musia byť zainteresovaní do týchto školení. Napríklad v Estónsku môžu prísť starší ľudia jednoducho do knižnice a tam sa prihlásiť na počítačový kurz. Pracovníci knižníc majú zapovinnosť e, naučiť e, týchto starších ľudí pracovať s počítačom. Táto digitálna gramotnosť neznamená, že človek vie, ako funguje počítačový software a vie surfovať na internete, ale musí byť schopný aj na počítači pracovať na pracovisku. To znamená, že do týchto rekvalifikácií musíme veľmi veľa investovať. V Estonsku sme teraz zaviedli nový program a úrad práce tieto programy E, financuje, aby samotné firmy rekvalifikovali svojich pracovníkov. Tieto firmy, ktoré zavádzajú a využívajú nové digitálne možnosti, tí zamestnávajú aj viacej zamestnancov a tak sa im zvyšuje obrad. Veľmi často sa hovorí o tom, že stroje nahrádzajú ľudí, ale progresívne firmy zamestnávajú čoraz viac ľudí. Avšak e, títo ľudia majú úplne iné vzdelanie, majú úplne iné vedomosti a znalosti, avšak nemáme na výber. Ak podniky nezrealizujú digitálnu revolúciu, tak nebudú konkurencieschopné a preto žiadne iné riešenie neexistuje. Pokiaľ ide o elektronické služby, my v Estonsku sme zaviedli už veľa takýchto služieb. To je ako droga. Človek si uvedomí, že toto mu zjednodušuje život. Máme elektronické E, platformy, dokumenty podpisujeme e, digitálne, tým sa dá ušetriť 2% HDP, pretože ľudia môžu všetko riadiť z domu. A tiež napríklad lieky na predpis je možné získať cez elektronický, elektronickým spôsobom. Takže ľudia jednoducho vidia, ako tieto digitálne služby uľahčujú život a preto týchto služieb budeme mať stále viac a viac a musíme sa stále viac a viac snažiť. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky odpovede na otázky, ktoré tu odzneli. Myslím si, že z týchto otázok ste vyrozumeli, že my máme veľké očakávania, náš výbor voči vášmu predsedníctvu. Takže vám želám naozaj veľmi veľa úspechov a všetko dobré k vášmu predsedníctvu. A myslím si, že týmito slovami môžeme uzatvoriť aj dopoludnejšie stretnutie nášho výboru. Pani predsednička láskavo ďakuje aj e, tlmočníkom a stretneme sa popoludní o tretej. Ďakujem veľmi pekne, naozaj to bolo pre nás veľkou radosťou a cťou, že sme mohli medzi vás